Good morning, everybody. Welcome uh, to our uh, meeting of... Uh... Dobrý deň, kolegovia. Najskôr k programu. Rada by som vás poinformovala, že hlasovanie k správe Dalton o lepšom presadzovaní a modernizácii legislatívy EU v oblasti spotrebiteľských pravidel, to sa odkladá na 6. decembra. Okrem toho, hlasovanie o mandáte na začiatok medziinstitucionálnych rokovaní k prepracovanému nariadeniu, kde sa stanovuje celný kódex únie. To je tiež zahrnuté do programu. Ak nebudú žiadne ďalšie poznámky, pripomienky, čo nevidím, môžeme prijať takto upravený program najskôr oznami. Ako viete, naša schôdza sa vysiela. Tiež je to elektronická schôdza. Máme nové vydanie nášho pravidelného spravodaja a tiež čo sa týka um, našej iniciatívy, eh, ktorá sa týka presadzovania eh, práv spotrebiteľa, podujatie, ktoré sa súvisí, prebehne 27. novembra. Táto konferencia organizuje ju eh, výbor Pety a Júri, budú tam tiež národné parlamenty zastúpené, taktiež právna služba a Európska sieť ombudsmanov. Osobitne jeden bod v návrhu programu sa týka transpozície a implementácie nariadenia z roku 2004 o právach cestujúcich leteckej dopravy, čo by mohlo osobitne zaujať našich poslancov. Návrh programu tejto konferencie máte taktiež v zložke dokumentov k tejto schôdze tejto schôdzi. Ďalej e, pristúpime k schváleniu zápisnice z 5. novembra. Zápisnicu budeme považovať za schválenú, ak nebudú námietky. Nevidím, že by nejaké námietky boli. Môžeme teda zápisnicu týmto schváliť. Prejdeme teraz k prvému bodu. Ide o informovanie o medziinstitucionálnych rokovaniach. Najskôr dostane priestor kolega Lokegaard k téme aktu prístupnosti. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. S veľkým potešením výbor môžem informovať, že rokovania dospeli k zdarnému koncu. Dopracovali sme sa k politickej dohode s radou na poslednom trialogu 8. novembra. Nebolo to jednoduché, to vás môžem uistiť. Mali sme dosť ostré boje. Urobili sme všetko preto, aby sme obhájili mandát parlamentu. Myslím, že môžeme byť spokojní a hrdí na výsledok. Vo všeobecnosti môžem povedať, že teraz máme legislatívny rámec, ktorý zmení životy zhruba 80 miliónov Európanov a sprístupní mnohé veci, napríklad lístky, e, samoobslužné zariadenia, počítače, operatívne systémy, smartfóny, tablety, taktiež bankové služby, elektronické knihy, elektronické obchodovanie a podobne. Myslím teda, že je to významný krok vpred. Myslím, že e, z viacerých dôvodov by sme mali byť s výsledkom spokojní z pohľadu parlamentu, Odbremenili sme najmenšie podniky, členské štáty odsúhlasili, že vylúčia tieto najmenšie podniky z týchto povinností a taktiež usmerni, e, poskytnú usmernenia pre najmenšie podniky a pre ich výrobky. Teda budeme schopní zajistiť im silnejšiu pozíciu v presadzovaní e, tejto legislatívy verejné obstarávanie je e, plne v rozsahu pôsobnosti, čo sa týka výrobkov a služieb, ktoré pokrýva tento akt, sa týka všetkých e, služieb a tovarov a všetkých legislatívnych návrhov, ktoré sa týkajú prístupnosti. Tento akt zaistí konformitu e, sektorálnej legislatívy. Ďalej, čo sa týka zapracovaného prostredia, je tu revízna doložka po 5 rokoch, aby sa vyhodnotil dosiahnutý pokrok členských štátov Nepodalo sa nám presadiť nič viac. E, vzhľadom na to, že nám chýba silnejší právny základ, e, tiež je tam e, celý súbor dopravy, tiež samoobslužné služby, vydávanie lístkov, tiež sú tam núdzové služby volania, 112. Teraz to bude prístupné pre všetkých členské štáty, ktoré majú služby poskytované tretiou stranou, budú môcť naďalej tieto služby využívať pokiaľ bude z bezpečnostných dôvodov eh, zaistené všetko, čo súvisí s ochranou eh, protokolov. Ja vyhodnotujem situáciu tak, že rada už neustúpi o nič viac. Ohrozili by sme celú dohodu, ak by sme trvali na ďalšom presadzovaní našich eh, cieľov. Od samého počiatku napríklad bolo jasné, že rada zamietne akékoľvek povinné doložky o building prostrediach. Ja som sa teda dohodol s tenevými, že to príjmeme. Čo sa týka záverečného potvrdenia výsledku e, výboru, e, kolegovia môžu skontaktovať mňa alebo môj sekretariát a ak majú nejaké konkrétnejšie otázky k výsledkom alebo k priebehu rokovania, ďakujeme pekne. Morten, blahoželáme k výsledku. Ďalší bod je informovanie o téme, ktorá sa týka zmluv, obsahu k obsahu digitálnych eh, nástrojov. Nevidím tu však nikoho zo spravodajcov. Prejdeme preto k ďalšiemu bodu. Tu je informovanie o správe, ktorá súvisí s postupom notifikácií. Ani k tomuto bodu nevidím spravodajcu prítomného pána Prieta. Zajtra sa to teda preberie. Tým pádom sa dostávame ďalej. Tu nasledujú hnojivá. Vystúpite vy. Lara Komi sa vyjadrí v mene pána Turkanu, ktorý je spravodajcom. I have uh, the report uh, of Dalton. Ja mám správu pána Daltona Hovoríme teraz o hnojivách. Tomuto som nebola poverená informovať výbor. Dobre. Ja by som teda to možno približila. Ja som tam totiž včera bola prítomná a podarilo sa nám dopracovať sa k dohode. Bola to zložitá téma. Týka sa to dvoch výborov, výboru Envy a nášho výboru. Je to teda spoločná kompetencia oboch výborov. Podarilo sa nám uľahčiť výrobcom biohnojív predávať v celej EÚ. Budú mať E, teda plnospodári e, väčší výber, znižia sa rizika e, pre verejné zdravie, pre životné prostredie a hodnoty kadmia v hodnote 60 mg sa budú stiahovať v dĺžke troch rokov po tom, čo sa dostane do platnosti, teda súbor nových pravidiel. Teda dohodli sme sa s rakúskym predsedníctvom a to nás teší. Čo skoro sa to pravdepodobne hlasuje v pléne. Ďalší bod sa týka lepšieho presadzovania a modernizácie legislatívy v oblasti práv spotrebiteľa a ochrany spotrebiteľa. Spravodajcom je kolega Dalton. Lara, k tomuto máš poverenie? Ale teda za EPP sa k tomu chceš vyjadriť, nie v mene spravodajcu v mene e, Pascal Alimu. Ja však nevidím, e, že by bol Dan Dalton prítomný. Už prichádza. Vchádza práve do sály. Práve začíname tvoj bod, Dan. Keď sa teda usadíš, môžeš hneď začať svoju prezentáciu kompromisných návrhov. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem sa za meškanie. Myslím, že pokrok dosahujeme celkom dobrý kompromisných návrhoch. Čo sa týka tohto balíka omnibusu, máme tu kompromisy, ktoré poskytujú väčšinu, väčšinu tohto návrhu. Avšak ja ako spravodajca mám pocit, že by som mal predsa len získať čo najširšiu koalíciu, tak aby väčšina skupín podporila väčšinu, ak nie vôbec všetky kompromisy. Často mám pocit, že naša pozícia je silnejšia, ak máme veľkú väčšinu skupín, ktoré podporujú a preto sa o to snažím tak ako e, vlastne e, odzrkadľujú diskusie a pozmeňujúce návrhy v nášom výbore, je zhoda v tom, že nesmieme podkopávať práva spotrebiteľov. Teda kompromisy zohľadňujú, že nechceme, aby práva spotrebiteľa boli podkopané práve naopak. Chceme chrániť už existujúce práva takéto zmeny e, komisie totiž by e, vyslali negatívny signál, poškodila by sa dôvera spotrebiteľa, čiže by to ohrozilo podnikanie najmä malých stredných podnikov. Nepochybne predaje na internete e, umožňujú aj to, že spotrebiteľ sa môže ľahko rozhodnúť, že stiahne svoj nákup a taktiež je možné jednoducho výrobok vrátiť. Čo sa týka zákaz dvojstupňového predaja. Myslím, že tu je kompromis tiež dobrý. Bol tu súbor rôznych pozícií návrhov, aby sa úplne vypustil tento návrh komisie. Po rokovaniach sme trošku zúžili rozsah pôsobnosti pôvodného návrhu komisie. Požaduje sa od členských štátov, aby náležite odôvodnili akékoľvek obmedzenia neželaných návštev. Myslím, že to je dôležité upresnenie vzhľadom na riziko fragmentácie vnútorného trhu. Tiež sa tu uznáva, že je tu mnoho legitímnych a predajcov, eh, ktorí eh, prichádzajú do miesta bydliska a preto nie je vhodné to zakazovať. Čo sa týka sankcií a pokút, ehm, to je tiež dôležitý faktor na odrádzanie. Tiež sme sa dohodli na kompromise, kde sa vyzvajú členské štáty, aby využili príjmy z pokút na podporu vytvorenia fondov, tak aby vznikli možnosti nápravy pre spotrebiteľa, kde došlo k poškodeniu a potom, keď bolo poškodené životné prostredie alebo iné verejné záujmy, aby sa na to tiež využili eh, vybrané pokuty. Pre je dôležité, aby sa tieto pokuty len tak nestratili niekde v pokladnici, ale aby sa využili na nápravu eh, tých škôd, ktoré vznikli. Myslím, že to zvýši dôveru celý systém a tiež eh, to prispie k tomu, že spotrebiteľ uvidí konkrétne výsledky, čo sa týka požiadaviek transparentnosti na prostredí na internete. V tomto sme ešte nerozpeli ku kompromisu. Myslím, že to vyzerá slubne, ale ešte stále máme pred sebou veľa práce. E, veľmi rád vás môžem podporovať už taktiež, čo sa týka online revízií, sa to uberá slubne. Tu pomôžeme e, firmám v tomto procese e, online revízií, taktiež to pomôže trhoviskám na internete, tým si budú môcť overiť taktiež dôveryhodnosť partnerov tieto revízie e, zvyšujú právomoce spotrebiteľa celkovo. Teraz sa dostávam k najzložitejšej téme, tomu sme venovali najväčší kus času, to sa týka duálnej kvality výrobkov. Všetci uznávame, že v prípade, že dochádza k závažnému porušeniu pravidiel v tomto smere, že sa vyskytujú takéto výrobky, že to je nesprávne. Žiadny spotrebiteľ v EÚ by nemal e, mať k dispozícii výrobky s nižšou kvalitou, ale tiež uznávame, že sú tu aj legitimné dôvody e, v odchýlkach, ktoré nesúvisia s kvalitou. Isté, že tento e, termín je subjektívnej povahy. Som e, vďačný za poradenstvo všetkým odborníkom a spolupracovníkom. E, snažíme sa k tomu staviť konštruktívne. Ešte sme však nie celkom v závere. Ešte si to bude vyžadovať ďalšie úsilie, predtým než dosiahneme dohodu. Chceme v konečnom dôsledku zakázať tieto výrobky s duálnou dvojitou kvalitou, tak aby sa to dalo presadiť aj správne hľadiska v praxi. Teda v tejto chvíli Máme ešte pred sebou um, ďalšie úsilie, preto navrhujem, aby sme o tomto zatiaľ ešte zajtra nehlasovali, aby sme sa tomu ešte trochu povenovali snahe dočiahnuť eh, dokonca najmä eh, tie aspekty, ktoré sa týkajú výrobkov eh, s dvojakou kvalitou. Keď budeme mať totiž silnejšiu pozíciu, budeme podľa mňa v lepšej situácii v rokovaniach s radou. Inak by sme v týchto rokovaniach možno neúspeli, keby sme mali dostatočnú podporu. Ďakujem pekne a teraz si veľmi rád vypočujeme vyjadrenia kolegov teňových spravodajcov. Ďakujeme aj my. Teraz dám slovo teňovým spravodajcom za EPP Pascal Arimo, ale zastupuje ho Lara Komi. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja tu nahrádzam kolegu Paskala, ktorý nemôže byť prítomný a prečítam jeho e, text, e, ktorý sa týka kompromisných návrhov e, vzhľadom na zmeny programu, ktoré boli oznamené na poslednú chvíľu. Pascal tu nemôže dneska, dnes byť, takže chce poďakovať takto panu Daltonovi a ostatným tieňovým spravodajcom za vykonanú prácu. A e, pokiaľ ide o tie hlavné e, prvky e, správy Dalton, tak treba povedať, že EPP je stále skeptická, pokiaľ ide o plne harmonizačný prístup k tejto smernici. Takže pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré predávajú svoje výrobky za hranice, by nemali byť znevýhodnené No a e, pokiaľ ide o domáci predaj e, v, vo e, oblastiach, toto by malo byť umožnené. Sú to aj problematické prípady takéhoto predaja v bode 25 prílohy 1 a preto EPP vníma celkovú potrebu takisto toto legislatívne upraviť, ale my rešpektujeme komerčné aspekty a EPP by e, mohlo podporiť aj e, jednoznačnejšiu legislatívu v tomto smere. Pokiaľ ide o dvojakú e, kvalitu, sme toho názoru, že v článku 6.2c EUCDB by sa mali riešiť tieto prípady dvojakej kvality a mala by tu sa vykonávať analýza prípad od prípadu, e, aby sa zistilo, či ide o oprávnené alebo neoprávnené prípady dvojakej kvality. Ehm, samozrejme, tie oprávnené prípady súvisia s preferenciami e, spotrebiteľov a podobne. A v, tomto, e, v tejto súvislosti by sa Pascal takisto chcel odkázať ešte na správu z vlastnej iniciatívy pani Šilhanovej, kde sa e, explicitne hovorí o prípadoch e, neoprávnenej dvojakej kvality, ktoré by mali byť zahrnuté do prílohy 1 e, bod 34 správy. V tejto správe sa takisto uznáva, že môžu existovať rozdiely v zložení konkrétnych produktov, to je bod 16 správy pani Šilhanovej. A táto správa by mala byť východiskom pre naše stanovisko mm, ohľadne e, dvojakej e, kvality a mali by sme sa venovať tomuto konkrétnemu bodu. A pokiaľ ide o e, sankcie a postihy, EPP chce zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré majú funkčný systém vykonávania, toto uplatňovali a uplatňovanie rozdielných eh, systémov vykonávania eh, týchto pravidel by mohlo vytvoriť eh, nesúlad. Ďakujem. Ja, danke Frau Vorsitzende. Ähm, äh, Ďakujem vám pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že sme urobili skutočne dobrý pokrok a už máme veľa kompromisov, na ktorých sme popracovali. Chcem sa poďakovať spravdajcovi za veľmi dobrú e, spoluprácu celkovú, ale žiaľ je tu jeden bod, ktorý e, v ktorom sa naše názory ešte veľmi e, líšia a to je prístup k produktom s rôznymi kvalitami, ktoré e, sa ponúkajú v členských štátoch a musím povedať, že ten kompromisný návrh pána spravodajcu v tejto otázke pre nás ako sociálnych demokratov jednoducho nie je akceptovateľný. Síce e, priznáva, e, že existujú tieto rôzne kvality a že sa toto prevezme takisto do prílohy, tak ako sme to my ako politická skupina navrhli, ale sú to, je tu toľko výnimiek, toľko výnimiek, že v podstate to zase e, sa míňa svojmu zmyslu a účelu, takže nemôžeme s tým súhlasiť a musíme na tom skutočne intenzívne pracovať, tak aby sme dosiahli podporu mojej politickej skupiny. Ďakujem. Uh, Ďakujem a teraz za Alde pán Selimovič. Nie je tu. Dobre, takže Eh, pani Reda za zelených. Eh, ďakujem, pani predsednička. Takisto chcem poďakovať eh, spravodajcovi za vynikajúcu prácu a myslím, že sa blížime ku kompromisu, bo pokiaľ ide o väčšinu problematických otázok a začnem teda hneď tými najzložitejšími otázkami, to je kvalita produktov. Myslím, že sme urobili dobrý krok, to znamená návrh spravodajcu zahrnúť to do prílohy, ale e, to znenie podľa nás e, ešte stále si zasluhuje e, úpravu, pokiaľ ide o posudzovanie prípadu. Prípadu to nie je v súlade s našim prístupom a s našou praxou v takejto prílohe a máme obavy, že akékoľvek odkazy na e, spotrebiteľský vkus by mohli v podstate spôsobiť, že e, toto ustanovenie nebude v praxi použiteľné, že bude zastarané, pretože to sú veľmi subjektívne kritéria a aj v správe z vlastnej iniciatívy uznávame, že takýto typ kritéria je veľmi e, náchylný na zneužívanie a domnievame sa, že je dôležité takisto zdôrazniť, e, že dvojaká kvalita výrobkov e, neznamená, že sa budú zakazovať konkrétne e, výrobky, ale ide tu o to, že sú zavádzaní spotrebitelia. Takže kým je, a pokiaľ teda je spotrebiteľovi úplne jasné, čo si kupuje, tak samozrejme tam je jediné kritérium, či je to v súlade so zákonmi Európskej únie tam, kde máme rôzne produkty, e, ktoré sa prezentujú ako rovnaké, tak tam dochádza, e, prichádza k zavádzaniu e, spotrebiteľa a to je nekalá praktika. Takže dúfame, že sa nám podarí doladiť to znenie tak, aby toto bolo zahrnuté a a že budeme mať e, e, dobrú vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k rade. A pokiaľ ide o postihy a pokuty, je veľmi dôležité, aby sme prijali prístup minimálnej harmonizácie e, s prihľadnutím na to, že tie 4 ktoré sa navrhujú, tak tie teda E, sú výrazne prekročené v mnohých krajinách. My nechceme e, e, znižovať tie pokuty, ktoré už sú stanovené. Tie diskusie sa uberajú správnym smerom a myslím, že nájdeme vhodné riešenie. A takisto sa domnievame, Eh, pokiaľ ide o požiadavky na transparentnosť, aj tam už sa vykonala pomerne dobrá práca. My chceme eh, jednoznačné požiadavky na transparentnosť na trhu, ale chceme eh, takisto požiadavky na transparentnosť, pokiaľ ide o porovnávanie cien na webových stránkach. Ehm, ehm, sú rôzne spoločnosti, ktoré uzatvárajú zmluvy so spotrebiteľmi a určité informácie eh, na takých stránkach nie sú k dispozícii eh, v prípade, že neexistuje priamy eh, vzťah so spotrebiteľom a zmluvy, ale tam, kde tie informácie sú k dispozícii, tak by sa mali uplatňovať aj požiadavky na transparentnosť. A pokiaľ ide o tie revízie a kontroly, tam E, samozrejme e, recenzie, tak tam e, by sme chceli pokryť aj tie falošné recenzie. No a pokiaľ ide o parametre na mm, hodnotenie, tam by sme chceli takisto zabezpečiť, aby to bolo v súlade a samozrejme mm, v niektorých členských štátoch e, už môže existovať legislatíva, ktorá ide ďalej, než to, na čom by sa dohodli e, na úrovni Európskej únie. Takže treba takisto jasne povedať, že tie požiadavky na transparentnosť sú minimálne požiadavky a nemalo by to brániť členským štátom e, príjmať ďalšie opatrenia. A napokon ešte chceme oceniť to, že by Eh, teda, že máme eh, konsenzus, eh, pokiaľ ide o parlament, ohľadom návrhu komisie, ktorý sa týka stiahnutia súhlasu. Ďakujem. Ďakujem pekne a pán Salimovič i medzi tým prišiel, takže prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hm. A Chcem prvom rade poďakovať eh, pánu Daltonovi a ostatným eh, tieňovým spravodajcom, ktorí eh, za vykonanú prácu na tomto dôležitom spise chcem sa len teda venovať tým zásadným otázkam je ešte pochopiteľne veľa ďalších, o ktorých treba diskutovať, ale potrebujeme dosiahnuť definitívnu dohodu o niektorých, najmä dvojitá kvalita produktov. Minimálne jedna politická skupina hovorí, že by sme sa tomu nemali venovať. Ale my sa tomu chceme venovať, ale chceme sa tomu venovať iným spôsobom. E, pokiaľ ide o mňa, chceli by sme zachovať e, návrh e, komisie a smernicu 2005 pokiaľ ide o dvojitú kvalitu a zavádzajúce obchodné praktiky. A to by umožnilo posudzovanie prípad od prípadu na základe metodiky vyvinutej GCR. Ale väčšina chce pozmeniť eh, prílohu 1 a to by znamenalo priamu eh, vykonateľnosť zo strany súdov eh, bez posudzovania prípad od prípadu a nie, nie je úplne jasné, ako by to fungovalo v praxi. Tak doposiaľ sa ešte nepodarilo presvedčiť ma o tomto, ale právne, právny odbor Európskeho parlamentu vypracoval riešenie, ktoré by E, by mohlo pre nás byť priateľné, e, navrhuje, aby dvojitá kvalita bola e, zakázaná, iba že by bola odôvodniteľná povedzme sezónnym povahom súrovín, preferenciami spotrebiteľov alebo snahou zlepšiť zdravotné štandardy potravín. Ja tento text považujem za veľmi dobrý. Po druhé, niektoré Politické skupiny eh, chcú eh, taký text, eh, kde sa zakazuje uvádzanie takých charakteristík, ktoré by zavádzali spotrebiteľa ohľadom ich kvality a nie som si takisto istý, ako toto môže fungovať v praxi, ako by sa to mohlo uplatňovať v praxi, ako napríklad na online trhu možno zabezpečiť, aby niekto, kto E, teda e, napríklad e, uvádza recenziu nejakého hotela, ako zistiť, ako si hovorí, či ten človek skutočne bol v takom hoteli, ako môžeme jednoducho zabezpečiť, že človek, ktorý napríklad zverejní recenziu konkrétne nejakého hotela, že v tom hoteli bol skutočne ubytovaný, alebo keď zverejní recenziu nejakej reštaurácie, ako zistíme, či ten človek tam skutočne bol. Ja sa domnievam, že toto je príliš ďaleko siahle opatrenie a my to nebudeme schopní podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Denis, neviem, či máte nejaké body, eh, pokiaľ ide o pána Drana. Eh, ďakujem za slovo. Eh, ja mám ešte niekoľko pripomienok k navrhovaným zmenám e, ohľadom smernice o nekalých obchodných praktikách, ktoré sa týkajú dvoj, dvojakej kvality výrobkov. Ja vítam, že pán spravodajca vychádza z odporúčaní uznesenia o dvojakej kvalite výrobkov, ako som povedala, ako tu bolo už povedané, e, vypracovala som to v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu. Navrhuje sa tu rozšírenie tzv. čiernej listiny zakázaných postupov a praktik a ten text, ako som ho mala možnosť vidieť, vo mne vyvoláva určité pochybnosti. Už e, o tom hovorila Evelyn Tieňová spravodajkynia a v prvom rade zásadne nesúhlasím s vágným odkazom na legitímne zemepisné úpravy, ak to mm, teda chápem správne, je to tak, že výrobca môže vždy jednoducho konštatovať, že výrobok prispôsobil miestnym e, chuťovým preferenciám a že chceme E, dať vlastne výrobcom taký biankošek na dvojakú kvalitu e, výrobkov, že to vlastne takto chceme legalizovať. Navyše ide e, o pojem, ktorý je tak široký, že bude ťažké aplikovať ho jednotne na celom vnútornom trhu Európskej únie, pretože úroveň ochrany spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch bude opäť rozdielna a taký prístup ja jednoducho zásadne odmietam. Ak je niekto presvedčený o tom, že existujú legitímne dôvody na to, aby sa výrobok vnímaný spotrebiteľom ako niečo úplne identické, aby sa taký výrobok mohol v niečom líšiť, tak tieto dôvody musia byť e, jasne overiteľné e, orgánmi dozoru a e, spotrebiteľ o nich musí byť informovaný. Dovolujem si teda ponúknuť takéto riešenie. V texte prílohy by sa malo zdôrazniť, že spotrebiteľ musí rozpoznať možné rozdiely na prvý pohľad, alebo že musia byť uvedené v hlavnom zónom poli. Tak je to mm, nakoniec uvedené aj v úvodnom ustanovení 41 a takto požaduje aj e, uvedené e, uznesenie Európskeho parlamentu o dvojakej kvalite výrobkov. Nesúhlasím e, ani s odkazom na pripravované odporúčania Vysokého fóra pre e, lepšie fungovanie e, potravinárskeho reťazca v úvodnom ustanovení 43. Upozorním na to, že tento dokument vznikol absolútne netransparentne. Európsky parlament nemal možnosť predložiť pripomienky a považal by som to vlastne za e, gol do vlastnej bránky, keby sme to dávali do súvislosti s legislatívou, na ktorej teraz tak intenzívne pracujeme. Takže to sú poznámky z mojej strany. Ďakujem. Ne, Nikola Danc. Ďakujeme pekne, Nikola Danc. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja chcem počiarknúť e, význam tohto spisu, ktorý, má, ktorý máme pred sebou a v tejto e, finálnej fáze legislatívnej práce e, máme pred sebou spis, ktorý by mal vyslať eh, jasnú, eh, jasné posolstvo európskym spotrebiteľom, eh, pokiaľ ide o záujmy spotrebiteľov vo všetkých smeroch. Chcem poďakovať všetkým za vykonanú prácu. Návrh komisie to je v podstate taký jasný signál aj pokiaľ ide o zosúladenie so smernicou, e, ktorá upravuje e, podmienky na tradičnom trhu a podmienky na e, trhu online, ktorý dnes predstavuje novú možnosť distribúcie výrobkov, takže tu treba mať podobné záruky ako na tradičnom trhu. A pokiaľ ide o dvojakú kvalitu výrobkov, už sa tu hovorilo o význame tejto otázky a tohto bodu, aj bodu správy a samozrejme um, no, súvisí eh, s tým aj jednoznačný eh, politický postoj eh, tohto parlamentu. A hovoril o tom aj predseda vo svojom komisie vo svojom vyjadrení o stave únie spred dvoch rokov. Takže Treba vyslať politický signál, dôležitý politický e, signál zo strany parlamentu aj komisie. E, takže e, chcem oceniť prácu spravodajcov aj tieňových spravodajcov, ktorá sa uberá správnym smerom, ale dôležité je, aby sa význam toh, tejto témy neoslabil. Um, v prístupe e, tohto e, parlamentu a tohto výboru. Ja by som sa ešte chcel vyjadriť k otázke rankingu e, v prípade nákupu produktov. Tu závisí od toho, či sa produkt kupuje od eh, profesionálneho alebo neprofesionálneho prode, pre, eh, pre, či sa tieto recenzie, teda eh, či sú tieto recenzie dielom profesionálov alebo neprofesionálnych používateľov. A, ehm, a pokiaľ ide o, o ponúkanie falšovaných výrobkov, treba počiarknúť zodpovednosť platformiem online za e, predaj e, takýchto výrobkov a aj za to, že majú povinnosť e, upozorniť spotrebiteľov na takéto nebezpečenstvo. To znamená, že by tieto platformy mali poskytnúť príslušnú asistenciu svojim používateľom a napokon by som ešte chcel vyjadriť určité obavy, pokiaľ ide o lehoty. E, to, táto správa, to je niečo, o čom by sme mali hlasovať zajtra, predpokladám. E, pochopil som teda z tých vyjadrení spravodajcov aj spravodaj, tieňových spravodajcov, že e, teda sú tu ešte určité detaily, ktoré treba doladiť v nasledujúcich hodinách. Ja si myslím, že E, spravodajca potrebuje e, nevyhnutný čas e, na to, aby pre svoj postoj získal potrebnú väčšinu a takisto, aby ten text bol skutočne skonsolidovaný. A myslím si, že odloženie hlasovania o e, tejto správe by e, vyslalo takisto posolstvo e, o tom, že sa ešte nepodarilo získať konsenzus ohľadom tejto témy. Uh, ďakujem pekne. Teraz za Európsku komisiu. Nech sa páči, zastupkynia. Ďakujem najskôr, čo sa týka tých nedoriešených bodov k dvojakej kvalite. Vieme, že sú tu odlišné postoje jednotlivých výborov a poslancov vo výbore Chcela by som pripomenúť veľmi rýchlo, z čoho komisia vychádzala v každom z týchto návrhov. Zvolili sme si túto tému v článku 6 smernice o nekalých hospodárských eh, postupoch. Nie je to absolútny zákaz teda v prílohe, pretože si myslíme, že eh, jednotlivé odlíšenia neznamenajú automaticky, že ide o zniženú kvalitu. Tieto výrobky sa musia jednotlivo posudzi, posudzovať a to tiež sa týka incidentov, ktoré s tým môžu súvisieť v transakčných rozhodnutiach spotrebiteľa, či si kúpi alebo nekúpi ten výborok. V každom prípade nech už váš výbor rozhodne akokoľvek. Domnievame sa, že by sa mali povoliť odvodené výnimky, ako tie, ktoré sú už uvedené v úvodnom ustanovení našich návrhov, ako napríklad eh, nedostupnosť niektorých surovín alebo eh, preferencie spotrebiteľov. Čo sa týka platformiem ďalej, berieme na vedomie prebiehajúce rokovania o zahrnutí ďalších požiadaviek, internet transparentnosti, ďalej revízia spotrebiteľa. Budeme to pozorne sledovať a budeme k dispozícii pre akékoľvek technické poradenstvo, ktoré by váš výbor mohol potrebovať, požadovať od nás. A čo sa týka zvyšku, bez kompromisných návrhov si myslíme, že teda čo sa týka kompromisných návrhov, myslíme si, že e, mnohé z nich sa uberajú takým smerom, ako aj komisia navrhla, samozrejme s výnimkou práva ostúpenia od nakupu. Viete, že komisia nikdy nemala e, zámer uberáte toto právo spotrebiteľovi, najmä čo sa týka predaja na diálku. Chceme len, aby sa predchádzalo zneužitiu tohto práva v prípade, že bol tovar už využitý, dajme tomu na skúšanie, e, na preverenie funkčnosti. E, nešlo však len o reálne skúšanie, išlo o naozaj využitie tohto výrobku. Um, trošku nás to zaskočilo ďalej. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov k sankciám, k pokutám. Tu e, vlastne to ide rovnakom smere, ako komisia navrhla, aby sa to sprísnilo. Domnievame sa, že je dôležité, aby bolo jasné, že čo sa týka súm týchto pokut, aby panovala harmonizácia, aby tam v tých členských štátoch, kde už sú e, zvolené vyššie pokuty, aby bola možnosť tom pokračovať aby teda nešlo o krok späť v ochrane spotrebiteľa, aby teda nebola vnútorná harmonizácia v tomto smere. Chcela by som sa poďakovať spravodajcom, tenevým spravodajcom a všetkým poslancom výboru za vynaložené úsilie. Veríme, že tento odklad hlasovania o pozmeniacich návrhoch nejako neohrozí eh, čo najrychlejší pokrok, tak aby sa podarilo tento návrh schváliť a odsúhlasiť eh, snáď ešte pred voľbami ešte poznamenám, že e, na rade celá vec tiež postupuje veľmi slubne. Po tom, čo sa prejednali jednotlivé aspekty tohto návrhu, rakúske predsedníctvo sa zaviazalo v decembri predložiť, keď sa opäť stretneme na úrovni pracovnej skupiny, predložiť návrh, predbežný návrh, revidovaný návrh teda podľa kompromisov. Veríme, že Európsky parlament tiež bude pracovať zhruba eh, v takom istom časovom rámci. Ďakujem pekne. Mm, vy sa hlasíte k tomuto bodu? Nech sa páči. Ehm, mă preocupă foarte mult acest dosar. Vin din Ďakujem pekne. Ja som veľmi znepokojený mm, týmto návrhom. Som z Rumunska, je to krajina, ktorá je priamo ovplyvnená eh, touto problematikou. Ja som eh, pôvodne neplánoval vystúpiť, ale potom, čo som si vypočul komisiu, tak som to rozhodol predsa len prehovoriť stručne. Komisia vlastne chce povoliť takéto dvojaké štandardy. My nie sme ochotní pripustiť, aby výrobok s receptom, ktorý je verejne známy, sa mohol predávať ako náhrada je to nepripustné, teda náhrada hlavnej prísady. Je to nepripustné e, tvrdiť, že e, je to podľa preferencií spotrebiteľa, podľa chuťových preferencií spotrebiteľa, to je úplne e, absurdné. Prispôsobuje sa to, čo sa týka prísad práve kúpnej sile spotrebiteľa v danej krajine. Komisia chce vás upozorniť, že musíte byť veľmi obozretní. Snažme sa zo všetkých síl tento fenomén zastaviť. Všetci sme si totiž rovní a nemali byť e, takéto dvojaké štandardy. Ak budeme konať zdráhavo, firmy to zneužijú a využijú legislatívu vo svoj prospech. Čo sa týka teraz e, pokut, domnievam sa, že tieto pokuty by mali byť veľmi prísne. A v prípade, že dôjde k opakovaniu takéhoto fenoménu, malo by to viesť k pozastaveniu činnosti na aspoň 6 mesiacov bez ohľadu na značku. Dan Dalton na záver. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili. Myslím, že sa jasne ukazuje, že v tomto smere pracujeme viac menej harmonicky. Panujú relatívne dobré vzťahy medzi kolegami, ktorí sa tomu venujeme. Chcel by som sa vyjadriť niektorým otázkam. Najskôr sa chcem poďakovať komisii za poradenstvo, s nimi spolupracujeme. Je to veľmi eh, prospešné, ale samozrejme nezhodujeme sa eh, v otázke možnosti odstúpenia od kúpy. Áno, možno sú aj spotrebitelia, ktorým sa nedá dôverovať, ale sú aj firmy, ktorým sa nedá celkom dôverovať eh, a mali by sme to vyvážiť, eh, mali by sme to bremeno skôr posunúť na plecia firiem, nie na plecia spotrebiteľa. V tomto je náš výbor jednotný. Ďalšie otázky. Podomový predaj, to sa tu tiež spomenulo, spomenula to skupina EPP. Myslím, že v tomto smere máme relatívne dobrý návrh. Návrh, ktorý je k dispozícii, ktorý na stole, spočíva v tom, že sme požiadali EPP, aby predložili text, ktorý o, môžu odsúhlasiť. My sme to podporili a to je text, ktorým sa zaoberáme. Mm, teda mm, nechápem, prečo EPP ešte stále na to upozorňujú, keďže je to vlastne ich znenie, ktoré oni navrhli. Ďalej, čo sa týka revízií, To je trošku zložitejšie. Snažíme sa zajistiť ehm, spotrebiteľovi možnosť revízie. Ak sa totiž zvýši bremeno, dôkazové bremeno, tak sa vlastne zníži možnosť takýchto revízií. Tak ako je to nastavené v súčasnosti v kompromise, nie je tam záruka, že firma musí dokázať, že jednotlivec využil túto službu, ale musia sa ehm, vlastne snažiť. V prípade Amazonu, dajme tomu, tam sa to hodnotenie e, opiera iba o spotrebiteľov, ktorí využili e, výrobok. E, v prípade TripAdvisoru to neplatí. Ak by sa to obmedzilo len na tých, ktorí naozaj boli, ktorí strávili, ktorí prenosovali v danom hoteli, tak by sa ten počet výrazne znížil. Okrem toho, že je zložité to overiť, mohlo by to tiež znížiť prínosnosť takýchto hodnotení pre E, spotrebiteľa. Čo sa týka dvojakej kvality, tu vidíme, že sú tu dva e, rôzne prístupy, ako sa k tomu postaviť, ale ako už povedal pán Celimovič, všetci súhlasíme s tým, že je niečo treba urobiť v otázke dvojakej kvality. Ja som zaujal taký prístup v kompromise, že sa snažíme oprieť o správu pani Sehnalovej. To sme všetci podporili. E, bol to široký kompromis s podporou celého výboru. A vlastne ja sa snažím robiť presne to, čo aj eh, pani Stehnalová uviedla vo svojej správe. Čo sa týka preferencií spotrebiteľov, eh, firma nemôže len, len uviezť, eh, že ide o preferenciu spotrebiteľa a takto odôvodniť odlišný výrobok. Firma to bude musieť dokázať, nemôže to len tak tvrdiť, bude to musieť naozaj podložiť, že naozaj je takáto situácia a práve to navrhla aj pani Sehnalová vo svojej správe a v tom spočíva aj náš kompromis. Ak by sme zašli o niečo ďalej, tak už kompromis nebudeme mať. Tiež je treba uznať, že musíme konať opatrne v tom, ako sa k tomu postavíme. Ak to totiž nastavíme zle, tak buď sa e, rozdeli zruší vnútorný trh, alebo v prípadoch, ktorý spomenul pán Turkanu a iní, možno sa vlastne vnúči ten výrobok nižšej kvality celej Európe. Výrob, výrobky sú teraz vlastne viacerých kategórií s kvalitnejšími a s menej kvalitnými ingredienciami. Ak sa to zakáže, tak väčšina firiem si povie, že jednoducho prevezme ten výrobok s nižšou kvalitou, rozšíri ho po celej Európe a vlastne hodia vinu na Európu. Môžem vás uistiť, že ja keď som z krajiny, kde sa hádže vina na Európu takmer za všetko, tak to posledné, čo spotrebiteľ chce, aby sa ich obľúbený výrobok stiahol z trhu a potom, aby firma hádzala vinu na EÚ to rozhodne nie je výsledok, ktorý by sme si želali. Teda. je to veľmi citlivá otázka. Všetci súhlasíme s tým, že je treba to riešiť, je treba sa tým zaoberať ale tiež sa musíme snažiť taký kompromis, ktorý bude mať čo najširšiu podporu výboru, pretože ak to tak nebude, pôjdeme na rokovanie s radou a nebudeme mať dostatočne silnú pozíciu. O to sa presne snažím. Zatiaľ sa to ešte nepodarilo, to je zjavné z dnešných vystúpení, zatiaľ sa v tomto nezhodujeme a preto nie sme schopní ešte o návrhu hlasovať tento týždeň. Chcel by som teda požiadať o viac času ako spravodajca, aby sme sa ešte mohli povenovať e, rokovaniam na kompromise, aby sme získali čo najčišiu podporu výboru. To je všetko, ďakujem. Ďakujem aj my. Ako si spomenul, dnes večer prebiehne schôdza koordinátorov, tak navr- tam navrhneme, aby sa hlasovanie presunulo 6. decembra. Tým pádom e, sa získa niekoľko dní navyše na rokovania, aby sa zajistila čo najčišia väčšinová podpora tomuto návrhu. Týmto môžeme teda bod uzavrieť. Teraz by nasledoval ďalší bod, ktorý sa týka správy o oneskorených platbách, ale výnimočne, naozaj je to výnimočné, inak eh, sa nám rozpadne celý program a nezvládneme to. Dám slovo pánu Turkanu, ktorý, pánovi Turkanu na dve minúty aby nás informoval o medziinstitutálnych rokovania k hnojivám. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Včera po štvrtom trialógu, po takmer roku, odkedy bola táto správa prijatá v pléne a po troch predsedníctvách, s ktorými sme rokovali, sme sa dopracovali k dohode s rakúskym predsedníctvom. Chcel by som spomenúť, že v posledných niekoľkých mesiacoch, odkedy rakúske, pardon, bulharské predsedníctvo e, uplynulo, sme dosiahli výrazný pokrok. Chcel by som sa poďakovať všetkým za ich úsilí, najmä sekretariatu IMKO, bez ktorého by tento pokrok e, sa nebol podaril. Chcem sa tiež poďakovať vám, pani predsednička, za vašu osobnú podporu včera večer a tiež za to, že ste predsedali rokovaniam e, tak úspešne Vieme, že táto téma bola spojená s veľkými emóciami, najmä pre kolegov z výboru Envy, ale včera sme sa dopracovali ku konsenzu, to je priateľné pre všetkých a verím, že sa to odsúhlasí aj v pléne. Návrh nariadenia o hnojivách je súčasťou balíka k obehovému hospodárstvu súvisí s otvorením interného vnútorného trhu pre všetky druhy hnojív. Harmonizujú sa tu limity pre obsah kadmia. Vieme, aké je to prospešné pre našich plnospodárov, ale tiež pre spotrebiteľa. V súčasnosti iba 5 bio odpadu sa využíva ako hnojivo. Podľa odhadov, keď budeme schopní viac recyklovať a eh, bioodpad, tak ako navrhuje komisia, mohli by sme nahradiť až 30 ne e, biohnojiv. To sa dováža viac ako 6 miliónov tón hnojiv, mohli by sme tým nahradiť minimálne 2 milióny tón e, fosforu, tým, že by sme využívali bioodpad takmer polovica z hnojív nie je pokrytá existujúcou legislatívou. Nové nariadenie nahradza pôvodné nariadenie o hnojiva, ktoré bolo prijaté v roku 2003 a tiež je to zahrnutá legislatíva o uvádzaní na trh všetkých eh, rôznych eh, hnojív mm, minerálnych, eh, ďalej na rôzne druhy pôdy a tak ďalej. Ďalej, čo sa týka ďalších druhov hnojí v EÚ, tu sa zaručuje kvalita a ďalej požiadavky na kvalitu práce podľa platných štandardov EÚ a tiež tu platia rôzne ďalšie záruky, aby všetky druhy hnojív sa mohli na trhu poskytovať. Ďakujeme. Ďakujeme aj my. Pani Gebhardt, eh, veľmi stručne k digitálnemu obsahu. Ja, danke schön. Um, ähm, äh, wir hat... Áno, ďakujem veľmi pekne. My sme včera večer mali <clears throat> trialóg a včera sme e, tam dospeli k pokroku a mohli sme tam niečo e, vidieť. Je tu ale celý rad bodov, medzi iným aj definície e, týkajúce sa oblasti pôsobnosti práv tretich, pravidlá odškodnenia, prechodné úpravy a tak ďalej. A aj o tom, že e, tu naďalej chceme pôsobiť v úzkej spolupráci a súčinnosti e, s, so smernicou o e, obchodovaní tovarov. Okrem toho nám zostalo zo pár bodov, medzi iným tiež to, čo medzi tým rada označuje ako digitálne elementy. Vy viete, že Európsky parlament, ako aj zmenica e, o digitálnych obsahoch, ako aj zmenica e, o tovare, hovorí o, hovoria o tom, že e, čo že máme v digitálnych obsahoch presne to, čo sme v o digitálnych obsahoch chceli mať. E, to, čo sa nedá dosiahnuť, e, viac sa toho nedá dosiahnuť a my sme ako tieňoví spravodajcovia na našom zasadnutí sme sa dohodli, e, že chceme rade ukázať, že akceptujeme tieto tovary s digitálnymi elementami, že sa môžu preniesť teda do smernice o tovare, ale včera sme jednoznačne tiež povedali, že je to len predbežný súhlas a nie e, záverečný, konečný súhlas, pretože sme si položili určité podmienky. Za prvé, že tá smernica o e, obchodovaní tovarov skutočne sa e, vypracuje a za druhé, že a okrem toho teda nemáme ešte k tomu e, všeobecné stanovisko rady. Hovorilo sa, že 7. decembra by sme mali hovoriť o tom všeobecnom smerovaní zo strany rady. My teda si počkáme na 7. decembra, aby sme sa pozreli, že ako sa bude pokračovať, postupovať. A druhá vec bola, že sa samozrejme musia urobiť určité prispôsobenia medzi obidvoma smernicami tak, aby sa zabezpečilo, že nebudú žiadne, žiadne práva právne medzery, pretože my nechceme, aby sme postavili spotrebiteľov e, pred problém, e, ktorý nebude potom, e, aby si museli teda zvažovať, či je ten problém pokrytý smernicou alebo nie je. A za tretie, potom, že vo všetkých podstatných bodoch musí platiť to isté právo, to znamená, že sa nebude, nechceme postaviť našich pozorovateľov pred pred um, otázku, ktoré právo vlastne platí v rámci týchto digitálnych elementov, uh, digitálnych prvkov. Takže sme si povedali, že musí to byť uh, vyriešené správne a rozumne a že nemá to byť ale vecou súdov, aby títo rozhodovali, či je to pokryté alebo nepokryté a aké práve, právo v podstate potom platí, pretože to by spôsobilo veľké problémy. Uh, potom sú tam ešte otvorené body určité, a to e, je napríklad obratenie dôkazného bremena. Ja musím vždy e, nejakým spôsobom e, zohľadňovať obidve smernice. To znamená, čo sa týka smernice o obchodovaných tovaroch, tam e, je tiež hierarchický problém, takisto s výberom e, opravných prostriedkov a myslím si, že tu je skutočne ešte nejaká, tu máme ešte e, pred sebou určitú prácu a myslím, myslíme si, že v rade je politická vôľa aj v Európskej komisie, komisii urobiť a dokončiť toto um, uh, v tejto legislatívnej perióde. Rada síce uh, hovorila, že no dobre, my vás síce uh, tlačíme časovo, ale ja si myslím, že tento časový, táto časová tieseň je potrebná priamešom preto, aby sme na neskôr v marci na zasadnutí plenárneho, na plenárnom zasadnutí, aby sme o tom hlasovali. Nič iné nie je predstaviteľné, pretože my vieme, že v apríli sa bude hlasovať pre všetkým o Brexite a viacročnom finančnom rámci, e, ktorí budú na programe rokovania a o mnohých ďalších právnych textov, ktoré e, sú e, pred záverečným hlasovaním a pokiaľ chceme, aby táto správa sa nejakým spôsobom ukončila a celá táto záležitosť, tak musíme tlačiť na to hlasovanie. Následovný trilóg bude spoločný trilóg obo, pre obe právne texty sa bude konať 12. decembra a tam potom budeme vedieť už, čo sa 7. Eh, decembra rozhodlo na rade a 30. novembra a 3. decembra budeme mať ešte také technické zasadnutia na túto tému, v, rámci ktorých my za predpokladu, že tieto predbežné eh, dohody skôr skutočne sa pretavia do tých riadných dohod, takže začneme skutočne pracovať na finalizácii textov, tak aby sa mohli prispôsobiť a aby sme nestratili príliš veľa e, času, ale ako som už povedala, toto všetko je veľmi, veľmi e, predbežné a musíme potom, e, a budeme tu, takisto vás informovať o tých konečných rozhodnutiach a toto určite nebudeme robiť len my dvaja sami, vami, s mojim spoluspravodajcom, ale určite to prediskutujeme aj s kolegami a kolegami, tak, aby nám schválili tie kroky, ktoré mienim podniknúť. Ďakujem. Takže teraz uh, môžeme uh, sa venovať e, pozmenujúcim návrhom, pokiaľ ide o e, správu, ktorá sa týka boja proti oneskorným platbám v obchodných e, transakciách. Ďakujem pani predsednička. Takže dostali sme pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú spisu o implementácie smernice 2011-7 o oneskorených platbách obchodných transakciách. Dostali sme 114 týchto pozmenujúcich návrhov, boli dve stretnutia šadov, e, dve e, technické stretnutia a e, treba povedať, že sme vypracovali 15 zmenujúcich kompromisných návrhov a spracovali, takže ten zvyšok treba ešte dopracovať. Myslím, že sa uberáme dobrým smerom. No a Myslím, že tie základné a zásadné otázky, e, myslím, že sme sa e, ohľadom týchto základných otázok zhodli so všetkými e, kolegami a ten výsledok podľa nás je pozitívny. Treba povedať, že sú to kompromisné návrhy ohľadom veľmi aktuálnej témy, ktorá je dôležitá pre naše podniky a preto chcem upozorniť na niekoľko bodov, a opatrení, ktoré sa e, príjmajú v členských e, štátoch e, práve na boj proti oneskorným platbám. Napríklad odsek 6 kde sa definujú špecifické európske fondy na vzdelávanie, pokiaľ ide o spôsoby inkasovania platieb a zároveň je predmetom tohto vzdelávania a takisto otázka práv a, a takisto nekalých e, praktík. Tu teda ide o vzdelávanie pre pracovníkov e, verejnej správy a nie len pre pracovníkov obchodných e, firiem. Potom odsek 9. Tu ide o kompenzáciu v prípade oneskorených e, platieb, e, to znamená e, sumy, ktoré sa odvíjajú od dlžnej čiastky a samozrejme takisto sa tu zohľadňuje aj doba oneskorenia pri výpočte takýchto čiastok. Potom odsek 5, to je pôvodný text, nebol tu žiadny pozmenujúci návrh No a tu ide o to, aby sme čoraz viac využívali tzv. biely zoznam, to znamená zoznam firiem, ktoré e, vždy e, platia včas a aby to bolo teda niečo, čo bude známe ostatným firmám aj e, verejnej správe. Ehm, je e, potrebné e, samozrejme investovať aj primerané prostriedky do zverejňovania e, takýchto um, pozitívnych praktík. No a potom ďalšia otázka sa týka informovania správnych orgánov aj ostatných firiem o e, tých firmách, e, ktoré sa oneskorujú v platbách. Takýto systém napríklad funguje dobre v niektorých krajinách, napríklad v Španielsku a je to e, dobrá osvedčená prax. Potom odsek 9, aj, to, aj tu nastala dôležitá zmena. My by sme mali umožniť spoločnostiam, aby sa vedeli brániť proti oneskoreným platbám. Um, napríklad e, prostredníctvom e, e, úverov poskytovaných tretím osobám v spolupráci s bankami. A toto by v podstate umožnilo zabrániť bankrotu niektorých podnikov, ktoré trpia oneskorenenými platbami. Takže tieto kompromisné návrhy e, som e, dnes predložila aj kolegom, aby sa ešte dopracovali a e, myslím, že mm, našťastie nie je tu toľko sporných bodov, že sa, dúfam, že sa nám to podarí do 6. decembra všetko stihnúť. Ďakujem a za SAD teraz prosím. No, pani Grapi. Možno, že sme mohli počkať na pani Grapiny, ktorá je tieňovou spravodajkňou, ale keďže tu nie je, tak eh, mám jej mm, prejav, takže môžem to zrejme prečítať, ale takže v angličtine. Takže teraz eh, to prečítam po anglicky. Pani Grapini, eh, tieňová spravodajkynia za skupinu SAD, je na ceste, ale ešte teda nedorazila, takže prečítam jej vyjadrenie. Takže v prvom rade Pani Grapini e, sa chce ospravedlniť za to, že sa nemôže zúčastniť stretnutia tohto výboru a takisto by chcela e, pani Komik poďakovať e, za vypracovanie tejto správy a za spoluprácu. Dosiahol sa celý rad kompromisov. Pani Grapini je v prvom rade veľmi rada, že sa tam hovorí o funkcii ombudsmana pri riešení a že bola akceptovaná rola ombudsmana pri riešení sporných prípadov e, v prípade oneskorených platieb alebo neuhradenia platieb. A v niektorých členských štátoch sa už e, osvedčila užitočnosť tohto e, postupu. Pani Grapiny medzi tým už e, prišla, takže Maria, prosím, môžete sa ujať slova. Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani e, predsednička, ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskoro, ale oneskorilo sa lietadlo, takže diskutujeme tu o tejto správe, o ktorej sa e, hovorilo aj v Štrasburgu. E, niekoľko vecí tam ešte treba objasniť. E, a ja by som e, e, chcela skutočne, aby sme podporili túto novú rétoriku, e, najmä pokiaľ ide o čierny zoznam firiem, ktoré neplatia, tak aby e, sme e, skutočne boli schopní e, e zaujať pozitívny postoj. To znamená, e, podporiť tých, ktorí e, platia včas, to znamená prostredníctvom toho bieleho zoznamu. No a e, v tomto prípade je potrebná zmena e, paradigmy, to znamená, ide o to, aby sme prijali také opatrenia, aby sme stimulovali tých, ktorí ešte neplatia včas, aby sa skutočne snažili, aby sa takto mohli dostať na ten biely zoznam. Samozrejme, Smernicu máme a my e, v rámci tejto správy sa snažíme o to, aby sme e, vyzvali členské štáty na to, aby monitorovali e, vykonávanie smernice, pretože tie výsledky nie sú dostatočné, takže treba monitorovať oneskorené platby, aby sa nevytváral taký reťazec pohľadáviek a aby sme takto podporili aj malé a stredné podniky, pretože e, práve tí najmenší e, väčšinou nemajú e, také pevné postavenie, aby mohli vyjednávať a v rámci pozmenujúcich návrhov sa snažíme dosiahnuť to, aby ten tá doba oneskorených platieb ne, bola nekonečná, aby sa urobili konkrétne kroky, um, pokiaľ ide o objem neuhradených platieb, lebo toto je hlavný cieľ. A to všetko na to, aby sme podporili ehm, malé a stredné podniky, ehm, pretože tie sú veľmi dôležité a potrebujú platobnú disciplínu Takže e, chcem poďakovať e, za návrhy tieňovým spravodajcom, aj hlavnému spravodajcovi. To sú e, teda myšlienky, o ktorých sa už hovorilo aj v Štrasburgu, takže vám opäť ďakujem a ospravedlňujem sa za neskorý príchod. Ďakujem, že ste nakoniec predsa len prišli a teraz za EKR pán Sulik tu nie je, takže teraz pán Selimovič, prosím. Ďakujem pani predsedníčka. Ja nebudem predlžovať túto diskusiu, chcem len poďakovať pani Lara Komi za vynikajúcu správu eh, k, tej, k tomto spisu. Mm, včera sme mali technické stretnutie, posledné technické stretnutie a e, e, som rád, že sa tie kompromisy podarilo prijať a nemáme s tým žiadny problém. My v hlasovaní tie kompromisy podporíme. Ďakujem. Ďakujem. A pán Šoltes za zelených, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem vám za slovo. A ja by som chcel poďakovať e, pani Komi za vykonanú prácu. A takisto, ako ste už e, povedali na stretnutí tieňových spravodajcov, e, my sme proti diskriminácii v prípade eh, verejných aj súkromných eh, subjektov Ehm, pokiaľ ide o neskorené platby, hm, skutočne platobná disciplína je veľmi dôležitá, pretože v opačnom prípade to môže znamenať katastrofu a dokonca bankrot pre niektoré firmy. Toto je skutočne veľmi závažné a treba eh, sa eh, tým zaobrať, aby sme zabránili aj finančnej kríze, napríklad také, aká vznikla v roku 2007. Takže preto je podľa mňa veľmi dôležité eh, zabrániť diskriminácii jednotlivých sektorov, a po druhé, na to by som chcel upozorniť, je takisto dôležité zabrániť tomu, alebo snažiť sa jednoducho e, zabrániť tomu, aby sa nerozdeli, nerobili rozdiely v prístupe k jednotlivým sektorom. To znamená, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie. Ehm, tak, aby tá situácia bola e, predvídateľná a preto e, veľmi podporujeme tú lehotu 30 dní, e, tú splatnosť 30 dní a je dôležité, aby tá splatnosť nebola dlhšia než 60 dní. To je jedna z tých kľúčových vecí, pokiaľ ide o platobnú disciplínu. Vo všeobecnosti by som povedal, že všetky tie kompromisy, o ktorých sme diskutovali, sú veľmi dobré, takže my ich e, podporujeme a e, chceme pani spravodajkyne opäť poďakovať. Ďakujem veľmi pekne a e, pani Koera za Európsku komisiu, prosím, máte slovo. Dobrý deň. My sme sa pozreli na návrh eh, pozmeňujúcich návrhov a eh, celkovo nás veľmi teší celá táto diskusia. Sme veľmi radi, že oneskorené platby sa opäť dostali do centra pozornosti eh, v rámci verejnej diskusie, pretože toto je skutočne veľmi dôležitá otázka. My sme diskutovali s pani Komi o tejto otázke a a ako už e, zaznelo aj počas vypočutia v júli, toto je niečo, čo stále sa týka 60 podnikov v Európskej únie. 60 podnikov neplatí včas. Samozrejme, smernica mala určité účinky, ale treba ešte urobiť viac. Takže my e, s veľkým záujmom sledujeme e, túto diskusiu a s vďačnosťou sledujeme túto diskusiu a je skutočne na čase, aby sme sa zaoberali týmto problémom a zabezpečili, to, e, aby sa zmenila táto kultúra, platobná kultúra. Ja som sa pozrela na tie pozmenujúce návrhy, je tam veľa zaujímavých návrhov. A napríklad hovorí sa tam o synergiách e, vo verejnom obstarávaní, to je veľmi dôležité, lebo obe e, tie smernice sa vlastne môžu navzájom presazovať. Niektoré subjekty sa ešte nezapájajú do týchto postupov eh, v rámci verejného obstarávania a to preto, že majú strach, že nedostanú zaplatené a to samozrejme eh, je dôležité. Treba to zmeniť, lebo eh, takto možno zlepšiť konkurenciu, konkurenčné prostredie a zlepšiť ceny a podobne. Samozrejme aj vzdelávanie je veľmi dôležité. Ehm, sú teda opatrenia, ktoré by nakoniec skutočne mali byť zavedené, aby sa tá kultúra, platobná kultúra zmenila, pretože toto e, je v podstate jeden z tých problémov, ktorý tá smernica ešte nevedela konkrétne účinne vyriešiť. Takže teraz pani Komi. Áno, ja chcem e, skutočne poďakovať všetkým za vynikajúcu spoluprácu a, a to teda v prvom rade, pokiaľ ide o to, e, že sa chceme zabrať tými, ktorí si počínajú dobre, ktorí pracujú dobre. Ja e, e, chcem poďakovať aj za kompromisné návrhy, za vaše postrehy. Ja dokonca navrhujem aj povinné zverejňovanie toho bieleho zoznamu, tak aby sme ešte viac podporili tú, ten účinok bieleho zoznamu, to, že to je dôležité najmä pre malé a stredné podniky z hľadiska platieb a tie kompromisné návrhy, teda e, myslím, že môžu poslúžiť na to, aby sme pod, zadefinovali aj tieto e, detaily. Takže 6. decembra e, je lehota a potom e, na prvé plenárke v januári sa o tom bude hlasovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, sa môžeme venovať ďalšiemu bodu programu rokovania a to je posúdenie pozmenujúcich návrhov a po kompromisných návrhov, pokiaľ ide o vytvorenie e, programu na e, spoluprácu v oblasti e, cieľ a celnej problematiky. Pani Grapini je spravedajkyňou. Mult, je... Ďakujem. Myslím, že je to veľmi dôležitý program. Dúfam, že členské štáty Tiež Rada komisie ho považujú za dôležitý a veľmi kvalitný. Ak colný systém totiž nefunguje tak, ako by mal, má to negatívne dopady na ochranu spotrebiteľa, na vnútorný trh, na spravodlivú hospodárskú súťaž. Chcela by som sa poďakovať kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy, tenemi spravodajcom. Pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili kolegovia, sa držia vlastne tejto istej e, línii ako moje správa. My chceme, aby tento program bol koherentný a aby sa v plnej miere využívali synergie s ostatnými programami a fondami v e EÚ. Dajme tomu program na boj proti podvodom a s tým súvisiaci fond a podobne. Cieľom totiž je dodržať zásadu transparentnosti, proporčnosti a tiež zaistiť eh, nediskriminačne spravodlivý eh, prístup na vnútornom trhu. Eh, chcela by som oceniť pozmeňace návrhy kolegov z ALDE, ktorí zdôrazňujú, že rozpočet, ktorý sa vyčlení, nezohľadňuje možné vystúpenie Británie z celej únie. Komisia by mala mať vymedzenú rezervu z finančného krytia tohto programu po takejto rozsiahlej zmene, ale predložili sme pozmeňovacie návrhy e, tak, aby sa táto suma ne musela stiahovať z rozpočtu, e, ktorý je už tak či e, tak príliš nízky. Ja spolu s kolegami sme tiež predložili pozmeňovacie návrhy k spravovaniu colných previerok. Je totiž dôležité, aby tento sektor bol dynamický je potrebné presadiť e, úpravy, musíme zohľadniť politické zmeny spoločnosti, musíme sa im prispôsobiť. Naše pozmeňovacie návrhy tiež zdôrazňujú, že je treba podporiť spravovanie celných otázok, e, čo sa týka informačných technológií. Mali by sme tiež umožniť e, inovatívne riešenia a okrem toho by sme mali umožniť fungovanie celnej únie ako systému tak aby boli zaistené jednotné podmienky pre všetkých na vnútornom trhu. Napravili sme navrhovaný rozpočet. Ja aj spravodajca spravodajca za EPP navrhli, sme navrhli iný rozpočet. Vypočítali sme ho na základe cien v tomto roku. Tento text tiež obsahuje sumu, ktorú navrhla komisia. 27. novembra prebehne schôdza teňových spravodajcov. Ja predložím návrh kompromisných návrhov teným spravodajcom, tak aby schôdza 27. novembra bola prínosná a aby netrvala príliš dlho. Toto nariadenie by sa mala dostať do trialógu v januári a potom členské štáty by ho mali eh, čo najskôr implementovať. Ďakujeme pekne za EPP. Pán Štefanec je ste spravodajca, ale nie je prítomný za ECR. Ja som tieňová spravodajkyňa. Ja teraz prejdem do holandčiny. Mm, eh, eh, správa <clears throat> pani Kapiny je samozrejme priamo prepojená s ďalšou správou, ktorom, o ktorej budeme hovoriť, so správa pána Pospíšila. Samozrejme, um, bolo by dobre, keby sme tieto dve správy vždy zohľadňovali spolu, pretože ten obsah týchto správ eh, je, v, je, mus, musí byť v súlade. Ja v plnej miere stojím za touto správou, pretože je dôležité, aby sme mali efektívne hraničné kontroly a samozrejme, keď eh, na to, a samozrejme na to potrebujeme samozrejme vyššiu, vyšší rozpočet, pre, a je nám všetkým jasné, že dnešné e, stanovené prostriedky e, na to nepostačujú a to je negatívne pre kvalitu našich e, kontrol. A preto by sme mali mať, mali mať v celej Európe rovnaké, rovnaké normy, pretože nie je možné, aby niektoré členské štáty dostali vý, vý, mali výhodu z toho, že kontrolujú menej precízne, menej preto je potrebné všade v Európskej únie eh, udržiavať eh, vysoký štandard a rovnaký štandard a ja som v tomto zmysle podala aj pozmeňovací návrh. Eh, pán Selemovič za ALDE, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Najskôr by som sa rád poďakoval pani spravodajkyni, pani Grapini za vykonanú prácu. Myslím, že takmer eh, vo všetkom sa zhodujeme. Tento program by mal byť koherentný, mal by zasiť energie s existujúcimi už fondami a systémy, aby bola zajistená transparentnosť, proporčnosť, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia. Eh, finančné krytie tohto programu by sa malo zameriavať na vytvorenie elektronického systému, tak ako to stanovuje colný kódex únie. Vieme, že členské štáty a komisia meškajú eh, v implementácii týchto systémov nebudú rozpracované podľa aktuálne stanovenej lehoty do roka 2020, preto žiaľ sa to bude musieť posunúť na neskôr v inej legislatíve. Ale teda suma by mala byť e, taká, aby sa to podarilo naraz. Tiež chcem podporiť e, širšie ciele tohto programu, podpora ekonomických činností v členských štátoch, taktiež zaistenie e, uľahčeného obchodu, lepšia ochrana spotrebiteľa. To podporujeme. Myslím, že na tomto teda sa teda všetci zhodujeme, ale je tu len jedna vec, v ktorej sa celkom nezhodujeme asi súvisí to s Brexitom. Teraz finančné krytie tohto programu nezohľadňuje náklady, ktoré vzniknú, keď Británia opustí colnú úniu. Nevieme, či Británia zotrvá alebo nezotrvá v colnej únii. Práve o to ide podľa toho, ako sa to nastaví v dohode o vstúpení a ako sa nastavia budúce vzťahy. Ja by som bol nerád, keby sme už vopred nejako zasahovali do tohto ďalšieho vývoja, ale myslím si, že ak by sa to stalo, boli by s tým spojené náklady pre ďalšie členské štáty a v takom prípade musíme byť pripravení na túto možnosť. Ja by som bol veľmi rád, keby Británia bola naďalej v colnej únii, ale môže sa stať, že už nebude a na takýto scenár sa musíme pripraviť. Ak na to nebudú vymedzené prostriedky v rezerve, to by podľa mňa bolo nerozumné. Ja veľmi dobre viem, že možno bude zložité v rokovaniach eh, odhaliť túto sumu, ale je to naša výsada. Výsadou nás ako parlamentu je požiadať komisiu, aby zaistila takúto rezervu v prípade, že by sa to stalo. Môžeme sa porozprávať o tom, e, koľko z toho budeme chcieť odhaliť z tejto sumy. Ja som ochotný e, zvážiť kompromisy, ale bolo by podľa mňa nerozumné nepripraviť sa na ten najhorší možný scenár. Môže k nemu totiž dôjsť. Bol by som rád, keby sme ho nikdy nemuseli využiť a potom bez problémov celkom iste e, nájdeme nejaké iné využitie pre tieto peniaze, ak by sa to nevyužilo. Ja by som však chcel zdôrazniť, že nejako by sa to v dohode malo ošetriť takáto rezerva. V prípade, že by došlo k takejto katastrofe, ktorú samozrejme si nikto z nás neželá. Ďakujeme. A teraz e, za komisiu, pán Valčer, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem e, spravodajky, deteňovým spravodajcom súhlasíme pre nás je to tiež veľmi dôležitý program a je dôležité, že je to jeden z základných kameňov colnej únie. Veľmi si teda ceníme túto správu. Obsahuje viacero pozmeňacích návrhov, ktoré sú veľmi zaujímavé z nášho pohľadu. Uberajú sa tým istým smerom ako aj my najmä myšlienka ďalšieho rozpracovania kvality colných kontrol. Je pravda, že e, prepojenia medzi týmto programom a ďalším programom celého vybavenia e, sú veľmi jasné. Vlastne sa navzájom doplňajú v podstate. A preto sa tešíme na ďalšie rokovania a na to, že sa dopracujeme k takému programu, ktorý bude plniť ciele celnej únie. Ďakujem ešte raz za kvalitu tejto správy a tiež za kvalitné návrhy. Ďakujeme. Možno na záver ešte správodajkyňa, ak si žela niečo dodať. Ďakujem, len veľmi stručne. Všimla som si, že do veľkej miery sa zhodujeme so tieňovými spravodajcami a s komisiou. Nie je to celkom názor spravodajcu Z EPP. S pánom Štefancom sme sa o tom rozprávali. Aj z jeho pohľadu je táto správa dôležitá. Tak ako som to sformulovala ja, aj pán Selimovič, ja vlastne plne podporujem návrhy ALDE. Musíme nájsť nejaké riešenie, ako tento aspekt pokryť Mali by sme sa snažiť formulovať to v kompromise. Možno komisia a rada by tiež eh, mohli zaistiť rezervu v prípade, že Británia predsa len opustí colnú úniu. Mm, dúfam, že k tomu nedôjde, ale mohlo by sa to stať. Viacero otázok eh, sa môže v tomto smere objaviť. Musíme nájsť nejaké riešenie. Ja ako spravodajkyňa súhlasím s kolegom z ALDE. Zašlem kolegom návrhy, bola by som rada, keby sme stretli 27. a chcela by som požiadať všetkých, aby boli prítomní. Ďakujeme. Hlasovanie prebehne 6. decembra. Ďalší bod programu sa týka preskúmania pozmeňovacích návrhov a kompromisných pozmeňovacích návrhov k nástroju na finančnú podporu colných kontrol a s tým súvisiaceho vybavenia. Pán Pospíšil je spravodajca, ale nie je tu. Nevidím nikoho ďalšieho za EPP, kto by ho zastupoval. Ale keďže všetci teneví sú prítomní, navrhujem, aby sme začali. Dáme teda slovo tenevým spravodajcom, pán Kohn, nech sa páči. Thank you, Veľmi som sa tešil, že sme mali doteraz veľmi konstruktívnu spoluprácu na tejto téme a že sme mohli vytvoriť túto špeciálnu pomoc pre colníkov, pre ich vybavenie. Ja som e, si urobil prehľad minulý týždeň, ja som e, bol minulý týždeň si pozrieť tieto technológie vo všetkých variáciách a veľkostiach, ktoré tu existujú a ako sa dá pomocou umelej inteligencie um, táto téma v budúcnosti lepšie riešiť a pritom je tu jedna téma, na ktorú nemôžeme zabudnúť a to je téma cyberbezpečnosti. Myslím si, že musíme na to, dávať, na to skutočne dbať a ja som sa snažil v mojich pozmeňovacích návrhoch um, sprostredkovať, že práve pri týchto technologických zariadeniach musíme mať veľmi prísny pohľad na to, aké informačné štandardy sa dodržiavajú a aké osoby, respektíve firmy alebo výrobcovia z určitých krajinách tu majú vlastne prístup na veľmi citlivé údaje z našich, z našich proveniencie a, a majú a smú mať. Takže je dôležité, aby sa tieto dáta príslušne generovali, aby bolo jasné, aké dáta sa vôbec generujú a kto k tomu môže mať prístup um, um, keď chceme vlastne robiť veľmi prácu v dobrej kvalite, musíme presne vedieť, aké medzery máme, aby bolo našim e, našou výhodou, že e, zasiahneme včas a aby sme náš vnútorný trh e, príslušne chránili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne. Ja som tieňová spravodajkynia za ECR, teda prejdem do Holandčiny. De teksten die, die momenteel op tafel liggen van zowel de Europese Commissie als van uh, de rapporteur vormen... Eh, Text, ktorý bol predložený, myslím, nám poskytuje vynikajúci základ pre ďalšiu prácu, aby sme ďalej pracovali na nástrojoch finančnej podpory eh, vybaveniu colných kontrol. Chcela by som spomenúť niečo, čo je z nášho pohľadu eh, kľúčové, aby prebiehala hladká výmera informácií v snahe zajistiť hladký priebeh. Konkrétne mám na mysli financovanie ostarávania, vybavenia na výkon týchto colných kontrol. Eh, keď sa venujeme otázke hraničných kontrol, tieto správy sa venujú technickému vybaveniu, teda hardveru. Podľa mňa by sme sa mali zamerať aj na software. To by malo rezonovať v celej správe software, ktorý sa môže využiť v každom členskom štáte, tak aby informácie, výmena údajov medzi členskými štátmi e, prebiehali čo najoptimálnejšie. Isté, že je potrebné, aby pracovníci, ktorí e, pracujú v poranších zložkách, aby dokázali obsluhovať eh, toto vybavenie. Musia byť teda sprístupnené prostriedky na tieto ciele a tiež je treba zamyslieť sa nad tým, ako zaistíme vyškolenie pracovníkov. Pán Lokegard je tenevý spravodajca. Pán Van Milterburg, máte nejaké poverenie od neho? Chcete niečo predniesť jeho mene alebo nie? Prepačte, nezachytil som presne otázku. Máte nejaké poverenie niečo od pána Lokegarda nie. Nie je dobré, v poriadku, nevadí. Dostávame sa teda ku komisii. Pán Valčeník sa páči. Yes, thank you. Thank you again. A ďakujem, ďakujem opäť. Opäť budem veľmi stručný a vyjadrím sa v podobnom duchu ako v prípade e, cieľ. My oceňujeme e, kvalitu e, správy a snahu o e, väčšiu harmonizáciu kontrol, čím sa zvýši ďalej aj kvalita kontrol na hraniciach e, colnej únie a to zabezpečí lepšiu ochranu Európskej únie. Chcel by som sa len vrátiť k mierne odlišnému rozsahu eh, pôsobnosti eh, tých dvoch nástrojov ohľadom ehm, eh, cieľ, to znamená ten software a to IKT prostredie, ktoré potrebujú celnice, to už je vlastne pokryté tým colným programom. My samozrejme chceme taký nástroj, ktorý sa zameriava na vybavenie. Takže tie dva nástroje, ako som už povedal, sú veľmi úzko prepojené a určite budeme využívať e, tú istú mechaniku, tak povediať, na to, aby sme riadili tie programy ale e, v jednom prípade je zameranie na e, vybavenie, v druhom prípade na všeobecnú podporu fungovania tohto vybavenia, tvorenie, vytváranie kompetencií a schopností v celnej správe. Len teda na objasnenie som chcel povedať toto. No a pokiaľ ide o zvyšok Samozrejme chcem poďakovať za tú hĺbku, do ktorej ste zašli a za tú kvalitu, ktorú ste dosiahli. Domnievame sa, že e, toto, e, táto správa je veľmi dobrým východiskom na to, aby sme mali dobrý nástroj na podporu európskych e, záujmov a záujmov, konkrétne záujmov Európskej celnej únie. Ďakujem veľmi pekne. No a pokiaľ ide o... Bude sa teda hlasovať o tomto spise 6. decembra, podobne ako v prípade predchádzajúceho e, spisu. A potom e, máme spravodajcu, už prišiel pán spravodajca, ktorý sa oneskoril. Neviem teda, či by ste chceli, pán pospíšil ešte niečo dodať. E, nebudeme opakovať celú diskusiu znova, takže je to možno po naučenie pre všetkých, ktorí teda čas prídu neskoro, aby sa mu snažili vyhnúť. Takže chcete ešte niečo dodať? Dámy a páni, dobrý deň. Keď dovolíte, keď dovolíte, ja v tomto priebehu prejednávania navrhnutého nariadenia my sme zhromaždili dokon, do, dokopy 80 pozmeňovacích návrhov. Ja ďakujem kolegom, ktorí sa tejto téme venovali a môj tím momentálne spracováva všetky tieto návrhy a pri, potom prípadné kompromisy. <clears throat> Eh, chcem eh, vám oznámiť, že máme pripravené už dva eh, kompromisné návrhy, ale predpokladáme, že pribudnú ďalšie. Dovolte sa mi vyjadriť k niektorým hlavným myšlienkám a témam, ktoré sa v pozmeňovacích návrhoch uvádzali. Najskôr niekoľko poznámok smerom ku kolegom zo sociálnej demokracie. Dovolte mi konštaktovať, že súhlasím s myšlienkou, aby sa novo novo nadobudané vyjadrenie v rámci tohto programu bolo po technologickej schránke určite najmodernejšie. Táto špecifikácia môže byť určite do tohto návrhu doplnená, alebo je dobre špecifikovať, aby sa prihľadalo na dopady na životné prostredie, na bezpečnosť ako takú a cyberbezpečnosť. Otázkou samozrejme je, ako tá regulácia by mala vyzerať. O tom budeme ešte diskutovať a to tak, aby táto regulácia, táto úprava nebola príliš restriktívna. V každom prípade prípade chceme, chceme postihnúť ten dopad na životné prostredie a modernosť tých technológií. Nesúhlasím však s myšlienkou, aby colné kontroly boli harmonizované a uniformované. Pán kolega Kol uvádza v niektorých svojich návrhoch, aby sa práve takáto e, harmonizácia a uniformita tých kontrol, e, aby sa k ním pristúpilo. Ja si myslím však, že keby sme prijali tieto návrhy, tak by išlo príliš veľký zásah do, zásah do kompetencií členských štátov a mohli by sme sa dostať do rozporu s princípom subsidiarity. Takže táto téma je, túto tému je potrebné si ešte objasniť, o nej diskutovať a ja myslím si, že e, celková harmonizácia a uniformnosť colných kontrol nesúhlasí a neodpoveda tomu tej hlavnej téme vybaveniu a modernizácie colných, e, colných staníc. Čo sa týka návrhov e, kolegov z ALDE, musím povedať, že podporujem jasnejšie vymedzenie pravidel využívania e, colných kontrol na tzv. Dotato, na tzv. dodatočné účely. Ja som to, o tom hovoril už vo svojom úvodnom slove, keď sme diskutovali naposledy o tomto nariadení. Ono je potrebné definovať toto dodatočné využívanie a tak, aby tie zariadenia neboli využívané v rozpore s ich eh, eh, s účelom tohto nariadenia. Ja podporujem takisto eh, zdôraznenie cyberbezpečnosti a to práve pri zaobchádzaní s, s technologickým zariadením používaným na celné kontroly. E, toto e, sú tie návrhy z, zo strany ALDE, e, na ktorých sa zhodneme a podporujeme tu kompromis, ale dovolte mi pozastaviť sa nad jedným návrhom jedného kolegu z ALDE, to je článok 11 odstavec 3, kde sa hovorí o tzv. minimálnych a optimálnom, minimálnom a optimálnom štandarde vybavenosti. Ja som na túto tému pri poslednej rozprave upozorňoval. Keď som zástupcom komisie položil otázky, otázku, či je skutočne nutné alebo vhodné zachovať ob obidve uh, úrovne štandardov. Po diskusii s odborníkmi a zástupcami komisie som eh, dospel k názoru, že by sme mali mať stanovený eh, len jeden technický minimálny štandard, aby, sa, aby nedochádzalo eh, k nedorozumeniam, eh, pokiaľ tam budú uvedené dve definície. Kolegovia s ALDE svojim pozmeňovacím návrhom doplnili tzv. definíciu minimálneho vybavenia pre celné colné kontroly. Toto mi z právneho hľadiska prípada byť dosť nejasné a málo špecifické. Samozrejme som e, ochotný urobiť tu kompromis a rád by som sa kolegov z ALDE opýtal, čo presne e, rozumejú e, definíciu minimálneho vybavenia pre colnej kontroly a či sa to líši e, natoľko od e, môjho návrhu, e, ktorý hovorí o tom, že je potrebné definovať jeden minimálny štandard pre vybavenosť pre celné kontroly. Myslím si, že môžeme ísť jedným smerom, jednou cestou. To znamená urobiť si definíciu minimálneho štandardu a myslím si, že skôr sa riešime formulačne ako obsahovo. Ďakujem pani predsedkyni výboru za predložené pozmeňovacie návrhy. Ja súhlasím s myšlienkou, že by sa v rámci programu mala poskytovať finančná podpora nie len pre vybavenie pre colné kontroly, ale aj pre software, tak ako sa to navrhovalo. A podľa môjho názoru je však jednoznačne potrebné vymedziť, že tento software musí byť skutočne prepojený s priamým využívaním tohto vybavenia, aby nedochádzalo k prípadnému zneužívaniu tohto programu na iný účel, než na ktorý majú byť tie finančné prostriedky využité. Nie som však za to, aby sme do textu zahrnuli tiež to, že týmito nástrojmi majú byť financované aj uh, náklady na školenia alebo na výmenu uh, dát medzi členskými štátmi. A chcem upozorniť teda na odôvodnenie, uh, na úvodné ustavenie číslo 13 tohto nariadenia, kde sa hovorí veľmi presne, že dodatočné aktivity stiajúce sa na celné kontroly, ako sú napríklad vyškolenie na zaobchádzanie s týmto zariadením, budú financované z študijného programu. Teda je ehm, pre mňa jasné, že otázka financovania školenia je už riešená konkrétne v tomto nariadenia a nie je to potrebné upravovať pozmeňovacím návrhom, ale e, samozrejme e, sme ochotní na ďalšiu diskusiu. E, potom sú tu návrhu, návrhy od kolegov z IFDD, kde považujem za podstatný návrh, ktorý kladie dôraz na to, aby komisia overovala a porovnávala kvalitu colných kontrol, ktoré e, ktoré pod, prijali za finančné prostriedky na, na, na, na vybave, do vybavenie novou technológiou. Takže chceme vlastne takú spätnú väzbu, ako boli využité prostriedky a čo sa za ne zakúpila. Však nesúhlasím s avšak nesúhlasím s kolegami z tejto politickej strany, aby bolo financované celých 100% z, tej, z toho vybavenia. Myslím si, že je potrebné zachovať mieru spoluúčasti členských štátov a je to podľa mňa dôležité aj preto, aby tie prostriedky, ktoré boli na to stanovené, e, postačili na vybavenie všetkých. Samozrejme, e, myslím si, že takto budeme schopní pokryť viacero príjemcov. A takisto som trochu zdržanlivý pri ďalšom návrhu kolegov kolegov z EFTD, eh, e kde chcú zdôrazňovať harmonizáciu colných kontrol. Ja chcem opätovne zdôrazniť, že harmonizácia colných kontrol, teda spôsob realizácie týchto kontrol priamo s týmto nariadením nesúvisí, súvisí s ním len nepriamo a ja si znova kladiem otázku, či by sme tu neporušovali princíp subsidiarity. Ja by som sa to, to udržala asi tak, že je čo najefektívnejšie potrebné rozdeliť, prerozdeliť finančné prostriedky, ktoré sú e, k tomuto e, k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. No a týmto môžeme uzavrieť tento bod programu a môžeme sa posunúť k ďalšiemu. A ten sa e, týka žalob podaných v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Máme tu pozmenujúce návrhy a dám slovo pánovi spravodajcovi De Jong. Ďakujem pani predsednička. Musím povedať, že tento spis eh, bol pre mňa pomerne zaujímavou skúsenosťou. A mal som pocit, ako, eh, na, ako keby som eh, vesloval na člne. Keď sa nakloníte naľavo, tak vám tečie voda dovnútra zľava. Keď sa nakloníte napravo, tak zase správa No a možno, že e, pre niektorých e, tieňových spravodajcov by sa bolo bývalo žiadalo mať viac e, času. Iní boli celkom spokojní. Mali sme aj pomerne zmiešané signály od Júry. Eh, ohľadom postupu, či zrýchliť, alebo či treba eh, tomu venovať viac eh, času, ale nakoniec sa nám podarilo dodržať časový harmonogram. Mali sme stretnutie v Štrasburgu, aj vy ste tam boli, pani predsednička, a bolo to veľmi uh, uh, užitočné. A možno to úplne nezodpovedalo tomu pôvodnému harmonogramu, ale určite to bolo užitočné. Takže Eh, myslím, že aj práca tieňových spravodajcov sa zlepšila. Bol som pozvaný na eh, všetky stretnutia eh, tieňových spravodajcov. Tá práca bola vynikajúca do posiaľa, spolupráca takisto, ak sa nám teda to všetko bude dobre, ak sa nám zajtra podarí dopracovať sa k dobrému stanovisku, ale domnievam sa, že napriek časovému tlaku a rozdielným názorom medzi skupinami sa nám podarilo nakoniec a našťastie dosiahnuť to, čo sme chceli. Niektorí tieňoví spravodajcovia bohužiaľ neboli schopní e, pozmeniť e, svoje, e, svoj program a prispôsobiť sa tým hodinám a miestam v Štrasburgu, ale v každom prípade chcem poďakovať sekretáriatu IMKO a pánu Sevakimu, ktorý zohral veľmi dôležitú rolu pri uľahčovaní celého procesu a Vlastne nám to umožnilo dopracovať sa k tomuto e, textu, ktorý máme a, a ktorý vlastne vytvára e, cestu k, k kompromisu. Máme 6 kompromisov, nevyzerá to veľa, ale keď sa pozriete na e, počet jednotlivých pozmeňujúcich návrhov, ktoré pokrývajú a počet e, ustanovení, tak tých 6 e, kompromisov v podstate pokrýva e, podstatnú časť návrhu smernice. Kompromisy nemajú vždy podporu všetkých tieňových spravodajcov, ale zdá sa, že máme tú potrebnú podporu pre väčšinu kompromisných návrhov, pri najmenšom väčšina teda podporila eh, ten, tie zvyšné, eh, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a minimálnu harmonizáciu, aj na tom sme sa dohodli. A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, samozrejme to je komplikované, takže navrhujem, aby sa, o tom, eh, aby sa to odrazilo aj v hlasovacom zozname. Ide tu o prílohu, kde je teda zoznam bodov, na ktoré sa vzťahuje smernica. Takže e, uvidíme, ako to dopadne s prílohou a potom e, ako to dopadne s kompromismi ohľadom e, rozsahu pôsobnosti. Potom, pokiaľ ide o volatilné identity a smernice o súdnych príkazoch a ďalšie veci, máme tu kompromisy, potom napríklad aj ohľadom prípustnosti e, e, súdnych konaní a nákladov alebo súdnych trov. E, dúfam teda, že sa nám podarí dosiahnuť kompromis. Niektoré kompromisné návrhy bohužiaľ odpadávajú, pretože nemajú dostatočnú väčšinu, ale Chcem v každom prípade poďakovať e, tieňovým spravodajcom a teším sa na pripomienky. Áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz tieňoví spravodajcovia za EPP. E, pán Šváb, e, ďakujem pani predsednička. Ja by som chcel s kolegom súhlasiť. Doposiaľ tá práca prebiehala veľmi konštruktívne aj ďaká sekretariátu sa nám podarilo posunúť dopredu tento veľmi zložitý e, právny spis, ale treba povedať, e, že tento spis e, bude mať na úrovni členských štátov veľmi závažné dôsledky, pokiaľ ide o súdne konania. A možno sa to teraz tak nejaví a práve preto e, mm, sa tu teda skrývajú určité nástrahy. E, v každom prípade potrebujeme e, politickú podporu a preto sa budeme snažiť byť čo najpresnejší, aby sme poukázali na to, aké ešte problémy tu máme. Pretože čokoľvek tu urobíme, musí to byť nakoniec v prospech spotrebiteľov, a nie v prospech právnikov alebo kohokoľvek iného. A preto e, skutočne e, kladieme veľký dôraz na tie záruky e, v záujme hospodárskeho a sociálneho dobra nás všetkých. A to znamená, že na niektorých miestach, myslím, že sme aj zlepšili text komisie, uberá sa to dobrým smerom. Napríklad kompromisný návrh 5 tam je to podľa mňa veľmi jasné a som veľmi rád, že s tým spravodajca súhlasí. Tu je veľmi jasne e, stanovené, že spotrebitelia, ktorí boli e, poškodení a, a majú nárok na určitú kompenzáciu, tak e, by sa mali dostaviť alebo zapojiť do toho konania. Toto je veľmi dôležité, pretože E, videli sme, že na základe takýchto kolektívnych e, žalôb e, si právnici vyrátali svoje palmáre, svoje, svoju odmenu na základe proste celej tej kategórie ľudí a len 5% v podstate tej kompenzácie sa dostalo k tým ľuďom, ale samozrejme to nie je dostatočná simulácia pre spotrebiteľov na to, aby sa zapájali do takýchto žalôb. žalôb. To skôr teda um, je eh, motiváciou pre eh, právnikov, aby také žaloby predkladali. Takže to, na to treba myslieť. No a eh, samozrejme, tu je tá požiadavka aj na to, aby boli definované, boli známe tie jednotlivé požiadavky a Pokiaľ ide napríklad o kompenzáciu, zoberme si príklad e, nákupu automobilu Volkswagen. Každý si samozrejme kúpi e, iné konkrétne auto z rôzneho veku, na rôznom mieste, za rôznu cenu. No ale keď e, týchto všetkých spotrebiteľov dáte do jednej triedy, do jednej kategórie, tak potom konkrétni ľudia dostanú viac alebo menej, než by mali dostať. A toto nie je správne. Takže s tým nie sme spokojní a z nášho hľadiska e, tento kompromisný návrh e, v tomto smere nezlepšuje ochranu spotrebiteľov a preto ho nemôžeme podporiť. E, kompromisný návrh 2, ten je pre nás trocha zložitý, je to taká červená čiara. My by sme podľa nás nemali rozširovať aplikáciu rozpôsobnosti v rámci tohto návrhu. Ide o minimálnu harmonizáciu. Nemali by sme to teda rozširovať, aby to nezachádzalo priďaleko. Mm. Je veľmi dôležité, aby sme našli riešenie v kompromise 1 ohľadom toho, kde ten nárok sa predkladá, tá stiažnosť. Bohužiaľ, e, náš pozmenujúci návrh nebol v tomto smere zohľadnený a to je riziko nie len pre spotrebiteľov, ale aj pre firmy a aj pre európske hospodárstvo, pretože ak nezabezpečíte, že eh, v prípade jednej škody eh, sa môže uplatniť len eh, jedna žaloba, tak potom sa takých žalob môže uplatniť viac ohľadom tej istej škody a to nemôžeme pripustiť. A kompromis 1 dnes je ešte stále lepší než text komisie, takže ho môžeme nakoniec podporiť. No to platí aj pre ostatné prípady. Vo všeobecnosti teraz súhlasíme napríklad eh, aj ohľadom eh, stimulov eh, a nesprávnych stimulov napríklad pre spotrebiteľov. V niektorých prípadoch sme si mohli počínať lepšie, ale vidíme, že je tu politická podpora od iných skupín, ale aj napriek tomu by sme chceli ten text ešte stále zlepšiť. Takže tie pozmenujúce návrhy, o ktorých som hovoril, sú pre nás kľúčové. A ak ich nezahrniete, budeme hlasovať proti. Ďakujem. Ďakujem za SAD e, pani Rozier je, by mala hovoriť. Neviem, či tu má niekto, či je tu niekto, e, kto by mal hovoriť za ňu. E, potom za ECR pán Sulik, ten tu nie je, takže máte slovo. Áno, ja by som v prvom rade chcel poďakovať spravodajcovi za prácu na tomto spise, ktorý je veľmi dôležitý a môže zlepšiť ochranu spotrebiteľov v Európe Nebolo to jednoduché, ako ste povedali, nájsť eh, spoločnú pôdu a spoločné východiska a prísť eh, s kompromismi, ktoré by mali širokú podporu zo strany všetkých skupín, ale napriek tomu som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť na dôležitých otázkach, napríklad, eh, že táto smernica má za cieľ minimálnu harmonizáciu, to počerkujeme a takisto napríklad aj pokiaľ ide o transparentnosť a požiadavky na transparentnosť a kritéria na transparentnosť a oprávnené subjekty. Dôležitý dôležité e, v tomto spise je to, čo je v článku 5, e, pokiaľ ide o súdne príkazy. A hlavným cieľom tohto, tejto smernice je zlepšiť ochranu spotrebiteľov posilnením mechanizmov e, kolektívnych žalôb. A je preto zásadne dôležité, aby sme neznižovali tú súčasnú mieru ochrany spotrebiteľov a aby sme sa držali pôvodného textu, tak ako ho navrhuje komisia. Pokiaľ ide o Ďalšie otázky, napríklad rozsah pôsobnosti návrhu a takisto ďalšie otázky. Bohužiaľ sa nám nepodarilo nájsť kompromis, ktorý by vyhoval všetkým. Môžeme podporiť mierne rozšírenie rozsahu pôsobnosti návrhu, ale treba to prediskutovať s kolegami, s mojimi kolegami, ale ako e, tieňový spravodaj sa tomu dávam plusko, ale treba o tom e, diskutovať v rámci ALDE. Ale pre mňa je to spôsob, ako by sa dal dosiahnuť kompromis a preto chceme opäť poďakovať za e, všetku snahu pánovi spravodajcovi. Chcem ešte počiarknúť opäť e, význam tohto spisu. Je veľmi dôležité, aby sme vypracovali veľmi e, robustné stanovisko, ktoré je zamerané na záujmy spotrebiteľov a aby e, jednoducho zajtra pri hlasovaní nebolo zamietnuté. Pre mňa je hlavne dôležité, aby sme mali nejaké stanovisko, e, ktoré Júri môže, e, z ktorého môže Júri vychádzať, lebo ak začneme pracovať s červenými líniami a odmietneme to stanoviska, stanovisko, tak napriek tomu, že teda sme asociovaní s pánom spravodajcom, tak e, neviem, či by potom Juri e, sa mohlo po to podpísať. Takže my sa budeme snažiť to prijať ako Juri a prosím aj vás o flexibilnosť. Ďakujem. Teraz Európska komisia, pani Galindo, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Opäť chcem poďakovať eh, pánovi spravodajcovi a tieňovým spravodajcom a mm, členom tohto výboru eh, za nasadenie pri práci na tomto stanovisku. Je to veľmi zložitá, eh, zložitý spis správneho hľadiska aj z politického hľadiska a chcem teda poďakovať za to, že dodržali to mm, ambiciozne načasovanie. Samozrejme, odzneli tu rôzne poznámky a stanoviska zástupcov skupín ohľadom kompromisných e, návrhov. Ja som chcela povedať e, len niekoľko postrehov. Mm, otázka minimálnej harmonizácie e, možno v tom článku 1.2 nie je úplne jasné, o čo ide, ale my chceme, aby e, bol mechanizmus e, kolektívnych e, žalob v zastúpení, ktorý je v súlade s modalitami nášho návrhu a členské štáty si môžu, sa môžu rozhodnúť prispôsobiť systémy, ktoré už u nich fungujú, alebo ich pozmeniť tak aby teda boli stále e, prakticky použiteľné. A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, v tomto návrhu sa snažíme skombinovať dve veci. Jednak e, zameranie na sektory, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov a to ale zacieleným spôsobom, e, takže sa odkazujeme na rôzne nástroje európskeho, európskej legislatívy v jednotlivých sektoroch, ktoré obsahujú ustanovenia ohľadom vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Domnievame sa stále, že toto je e, ten najlepší e, prístup, to znamená veľký e, rozsah pôsobnosti v súlade s hospodárskou realitou a presnosť, to znamená, ktoré nástroje, ktoré povinnosti sú pokryté. A takisto už sme povedali na pôde tohto výboru aj v Júri, že E, sú tu rôzne požiadavky od členov parlamentu a rady ohľadom e, kritérií e, tých oprávnených subjektov. My na tom pracujeme s komisiou. Uvedomujeme si, že kritéria ako transparentnosť financovania, ktoré neznemožňuje súkromné financovania a nezávislosť, to všetko je potrebné. Takže pravdepodobne predložíme pozmenujúce návrhy v tomto zmysle. No a pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy týkajúce sa článku 6, to je vlastne taký kľúčový e, prvok e, alebo jeden z najdôležitejších prvkov tohto návrhu. E, robí nám určité starosti pozmenujúci návrh, ktorý sa týka tých tých rozhodnutí a vyhlásení o rozhodnutiach. Vieme, že to je zložité. V kompromisných e, návrhoch stále hovoríme o výnimočnosti týchto prípadov, ale myslíme si, že by to malo byť zacielenejšie, konkrétne e, pokiaľ ide o e, vylúčenie prípadov, kde ide o malé čiastky a kde teda tie škody sú ľahko vyčísliteľné. Takže to sú určité e, obavy. No a potom je tu konflikt jurisdikcií a možnosť e, opakovaných alebo e, viac násobných žalob. Nuž v tomto prípade máme nariadenie Brusel 1, ktoré možno uplatniť. To znamená nebudú nastávať prípady viacnásobných e, žalob, pretože sa bude vždy zohľadňovať e, miesto bydliska e, toho, kto predkladá žalobu. A keby sa teda vyskytli prípady žalob na rôznych fórach, tak potom tu máme ešte možnosti ktoré definuje práve Brusel 1. Ehm, no a potom je tu otázka koordinácie a ehm, výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi jednotlivými subjektmi, takými, ktoré by mohli ehm, iniciovať takéto žaloby. A takisto je tu aj možnosť jedného kvalifikovaného subjektu, ktorý by mohol predkladať takéto žaloby E, v rámci konkrétnej jurisdikcie, jurisdikcie ktorá v podstate, do ktorej spadá e, bydlisko e, osoby, ktorá chce predložiť žalobu. Takže my chceme dodržať ten časový plán a chceme poďakovať a chceme vyzvať e, všetkých členov tohto výboru, aj e, výboru Júry e, za to, na to, aby prispeli so všetkými svojimi odbornými a technickými informáciami a vedomostiami k vyriešeniu tohto spisu. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pán spravodajca. And, uh, my... To, čo povedal e, kolega Šváb, vlastne reaguje na to, čo som aj načrtol. My nechceme, aby sa e, objavili v rôznych kútoch Európy žaloby na tú istú tému, aby sa spracovali odlišne. E, Komisii ja sa snažím ubezpečiť, že hovoríme o existujúcom rámci, je to teraz obsahnuté v kompromisoch, je to ako nové úvodné ustanovenie, takéto riziko teda nevznikne. Bude sa to vnímať ako jeden právny priestor a my sa o to budeme aktívne snažiť, inak e, to spôsobí fragmentáciu. A to nikomu nepomôže. Ďalej vo všeobecnosti. Ja tiež nie som za to, aby sa na tom obohacovali e, právnici. Spotrebiteľ by mal z toho víc ako víťaz predovšetkým. Teda na tomto sa zhodujeme aj s ostatnými tenými spravodajcami. Snažíme sa na to upozorniť na viacerých miestach v texte. Ešte, že dá sa vždy žiadať e, aj e, o, o niečo viac. Predložíme ešte k tomu ďalšie pozmeňovacie návrhy, o ktorých sa bude hlasovať. Bude tam hlasovať som zozname plusko, čo sa týka konkrétnych kvalifikácií pre niektoré subjekty. Ja nemám s týmto žiaden problém, ak sa jasne uvedie, že by to nemalo byť nejaké komerčné konanie, ktoré nepriamo bude viesť k zisku, napríklad čo sa týka poplatkov, tie môžu byť príliš vysoké nepriamo môžu teda priniesť zisky ďalej. E, a okrem iného, aj preto sa nám nepáčilo, teda mne sa nepáčilo, aby sa tu spomenuli aj tiež verejné zákazky. To by znamenalo, že e, spotrebiteľ by mal údajne právo e, čerpať výhody z týchto kolektívnych žalú a v skutočnosti, kde tak nebolo, bolo by to skôr prínosné pre organizácie, ktoré sú za týmito krokmi. Teda je tu viacero rôznych záruk. Chcel by som zopakovať e, taký žiadosť kolegu Van Miltenburga, že je lepšie mať stanovisko, ktoré nebude na 100% e, možno zodpovedať našim očakávaniam. Nie je možné vlastne dopracovať sa k takému stanovisku, ktoré bude uspokojivé v plnej miere pre všetkých. Podľa mňa na to sú rozdiely medzi skupinami odlišné, ale Keďže aj členské štáty o tom diskutujú, niektoré texty sú lepšie ako tie, o ktorých sa teraz hovorí aj e, na úrovni výboru Jury. Myslím, že ak by sa to posunulo do takej fázy, budeme sa snažiť to koordinovať, aby aj výbory AVKO a Jury, aby aj ich e, stanoviska sme zahradili patrične. Ďakujeme pekne. Hlasovanie je naplánované na zajtra. Týmto prejdeme ďalej k poslednému bodu dnešnej dopoludnejšej schôdze. Je to preskúmanie kompromisných pozmiacich návrhov k téme presadzovania spravodlivosti a transparentnosti pre používateľov podnikateľských služieb na internete a poskytovania služieb. A pani Šaldemóze je spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, Chair. I will speak in Danish. Ja, eh, vi er midtvej. Ďakujem pekne, budem hovoriť po dánsky. Naša správa vo výbore IMKO sa týka presadzovania eh, spravodlivosti na online platformách. Dostávame sa teraz do zásadnej fázy v rokovaniach. Ja som navrhla 19 kompromisných pozňovacích návrhov. Zatiaľ sme ich ešte úplne definitívne nesformulovali. Pokrok je pomalý, musím povedať, sú to isté prekážky. V rade sú už blízko dohode. Ja verím a dúfam, že aj my sa dokážeme na veciach dohodnúť, tak aby sme mohli odhlasovať 6. decembra túto správu aby sme sa mohli potom posunúť do fázy trialógu s rakúskym predsedníctvom v decembri. Mám v pláne dosiahnuť politickú dohodu s rakúskym predsedníctvom. Takýto je teda môj zámer a takýto je časový rámec. Je to dosť zložitý proces a to nemyslím teraz vzlom. Je to zložité preto, že musíme do toho zapojiť e, aj e, výbor Júri a ITRE. Nie sme totiž jediný výbor, ktorý má právomoci v tejto oblasti. Na schôdzi tenových spravodajcov spravodajcovia a výbor Júri boli prítomní, taktiež sa vyjadrili v diskusii. teda čo sa týka obsahu, nebudem prechádzať e, všetky kompromisné návrhy, sú príliš dlhé a zložité, ale je tu jedna vec, ktorej sú e, trošku rozdiely. Dúfam, že sa nám podarí to nejako zosúľadiť. Je to otázka operačných systémov. Väčšina operačných systémov či bude alebo, nepokrytá, e, alebo nebude pokrytá týmto návrhom. Ja to vnímam tak, že je dôležité zaistiť, aby tieto platformy nemohli využívať eh, operatívne systémy na to, aby sa vyhli pravidlám, ktoré platia platformy v oblasti transparentnosti a spravodlivosti. Ale tiež je problémové, ak tieto operačné systémy budeme vnímať len ako jedinú e, dôležitú zložku. Dajme tomu, čo sa týka mobilných zariadení, tam je to naozaj komplikované. Musíme to teda podľa mňa otočiť úplne naopak. Musíme si uvedomiť, či tieto operačné systémy by mali byť obsahnuté v návrhu alebo nie. Je to preto, že chceme predísť tomu, aby online platformy zneužívali operačné systémy na to, aby sa, dajme tomu, nedodržovali lehoty v niektorých eh, prípadoch. Sú tu isté návrhy, ktoré súvisia s tým, ako predísť využívaniu operačných systémov. Máme tzv. doložku, ktorá má za cieľ práve brániť zneužitiu. Tieto online platformy totiž by nemali viesť k tomu, že e, sa e, bude snaha vyhnúť dvojtyžňovej lehote. Nie je možné jednoducho vyhnúť sa dodržovaniu pravidel iba tým, že sa zmení operačný systém. Dúfam, že to nejako ošetríme, pretože ak nie, bude to mať dopad na všetky ostatné pozmeňovacie návrhy. S radosťou môžem povedať, že v ostatných oblastiach dosahujeme pokrok. Vedieme živé diskusie na tému o čiernej listiny. Tiež prejednávame to, ako je možné vyvážiť otvorenosť v parametroch hodnotenia. Snažíme sa o rovnováhu v týchto oblastiach. Je tu dosť netypické rozdelenie eh, medzi politickými skupinami v niektorých eh, chvíľach je dosť zložité nájsť aj eh, väčšinu podporu pre niektorých z týchto kompromisov. Ešte stále verím, že všetky skupiny sa budú môcť podpísať pre všetky kompromisy. Možno sa to úplne nepodarí, ale dúfam, že preto len dosiahneme rovnováhu, tak aby väčšina politických skupín sa cítila zohľadnená v kompromisoch. Ale ešte predtým, ako sa sem dostaneme, je dôležité, aby každý, kto sa podiela na kompromisoch, aby aspoň trochu ustúpil aj naša skupina, dajme tomu, e, skupina, ktorú ja zastupujem, sa k tomu snaží staviať flexibilne. Zatiaľ ešte nie sme, teda úplne na konci celého procesu. Očakáva sa hlasovanie 6. decembra. Na budúci týždeň nás čakajú dlhé rokovania schôdze tenevých spravodajcov a isté, že aj je, sekretariat výboru IMKO nám v tomto smere e, výrazne pomáha. Je to zdlhavý proces. Ceníme si prácu sekretariátu a ostatných, avšak 19 kompromisných pozniacich návrhov teda máme. V prípade deviatich e, už sme blízko dohode. Je to trochu problém, čo sa týka operačných systémov. Dúfam, že sa nám podarí začať rokovania s predsedníctvom už v decembri. Oni si to želajú, aj my si to želáme. Chcem teda zapojiť aj výbory ITRA a Jury. Oni nám pomohli v kompromisoch e, a im patrí teda srdečná vďaka. Ja som optimista. Ale musím povedať, že v tejto chvíli je to dosť zložité. Dúfam, že všetci kolegovia prejavia flexibilitu inak. Sa nám to nepodarí. Ďakujeme. Ešte predtým, ako dám slovo ostatným, chcem sa opýtať, či ty, Andrea, zastúpiš pána Žuvana? Áno. So giving, uh, you... Takže ešte predtým, ako ti dám slovo, chcela by som privítať eh, skupinu návštevníkov z Antwerp. Srdečne vás všetkých zdravím a vítam. Tí, ktorí nemáte sluchadlá, môžem vám povedať, že Holandčina je na kanáli číslo 5. A teraz dostáva slovo Andreas mene pána Žuva. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som eh, poďakovala pánovi Žvanovi za angažovanú prácu. Je, eh, to, čo ste povedali, je absolútne jasné. Logicky môžeme eh, realizovať všetko to z toho, čo chceme realizovať. A napriek tomu je ale Filip Žuven toho názoru, že sme dobre postúpili pre všetkým, čo sa týka rankingu, čo sa týka rôznych prístupov, druhov prístupov a čo sa týka aj otázky aplikácia a realizácie v členských štátoch. Um, jasné je, že musíme veľmi um, zva- dobre zvážiť, či uh, toto právo alebo právo um, obchodnej súťaže, či to chceme ex post aplikovať, alebo či to chceme uh, stanoviť ex ante, trošku ambiciozne, a či by sme to nedali ako nutnú, uh, nutné, uh, nutný predpoklad pre ekonomickú platformu. Samozrejme vieme, že sociálny trhový systém by mal platiť aj v digitálnom trhovom systéme a by, um, by sme síce mohli urobiť eh, to, čo komisia navrhla, navrhla, aj keď vieme, že v rade sa dospelo k spoločnému stanovisku, čo vítame. Teraz eh, by som hovorila v mene eh, Filipa Žuvena o čiernych, o čiernom zozname, o čiernej listine zakázaných nekalých praktík. Povedzme si explicitne, o čo ide. Takže um, um myslíme si, že aj na diskusii, na diskusii tým spravodajcov to išlo tým správnym smerom, e, takže sme s tým spokojní. My podporujeme správodajky nie len v tom, čo sa týka zapracovania systémov, ktoré dáta a príslušné operačné systémy eh, v užívateľskom prostredí, eh, pokiaľ sa to týka týchto, ale pokiaľ sa týka aj eh, mechanizmov riešenia pre eh, v ich ďalšom, eh, v im ďalšom eh, vývoji, tak aby sa na platformách si dalo jednoducho zaobchádzať, pretože to je to, čo potrebujeme. My ako EPP skupina sme dali tri pozmeňovacie návrhy a my by sme tu chceli dosiahnuť dohodu s inými politickými skupinami, ale my sme aj pán Žuve je eh, si vedomý toho, že sa nám podarí s pani Žaldemoze dohodnúť na eh, nejakých eh, na nejakých spoločných názoroch, pokiaľ sa v Európskom parlamente tieto platformy, na, pokiaľ sa na nich nedohodneme, budú ďalšie diskusie a preto si myslíme, že je potrebné dohodnúť sa medzi spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne za ECR, kolega Dalton, ďakujem. A ja by som sa rád poďakoval Kristel za vynaložené úsilie. Nie je to jednoduchá úloha, najmä vzhľadom na dynamiku medzi skupinami. Bola sa príliš zvolila na to, aby si to popísala. Ale ja, keďže e, ma oni dlho vyhodia, tak ja nebudem až taký zdvorilý. EPP, tienový spravodajca a predkladá naozaj tie najnerealistickejšie, najreštriktívnejšie požiadavky. My v tomto smere podporujeme prístup pani Šaldemoze, ale nemôžem podporiť eh, prístup EPP. Tí spravidla sú skupinou, eh, ktorej sme blízki, ale v tomto prípade je to príliš reštriktívne, nerealistické tieto ciele a vlastne nás to vzdialuje navzájom od seba a stiažuje to e, možnú dohodu. Ja rozhodne podporujem váš prístup, pani spravodajkyňa ja som sa od počiatku domnieval, že návrh komisie bol dobrý, dosahuje zaistenú rovnováhu, tiež sa venuje hľadaniu problému čiastočne, pričom e, ponecháva možnosť e, doľadiť to neskôr v budúcnosti. Ale postupne sa oberáme takým smerom, sme nútení vzhľadom na e, zastúpenie na skutočných spravodajcov je, že kompromisy zachádzajú pre nás priďaleko. Napríklad Vznikajú tu povinnosti pre online platformy, ktoré neexistujú pre e, offline obchody, kamenné obchody. Niektoré tieto mm, vlastne e, majú rovnaké podmienky, e, čo sa týka dodávateľov a podobne. Bolo by som rád teda, keby panovali rovnaké podmienky na internete aj mimo internetu. V niektorých prípadoch uznávame, že regulovať tieto subjekty nie je jednoduché, trh sa vyvie veľmi rýchlo, nevieme, ako sa bude vyvíjať v budúcnosti. To sa najlepšie odzrkadľuje eh, v tom, eh, čo sa požaduje od pozorovacieho orgánu pre platformy. Vlastne už eh, je zhruba popísané, aké očakávania sú na tento orgán. Malo by sa regulovať, aj keď nevieme, ako jedna z hlavných oblastí tohto návrhu je rozšíriť to na operačné systémy. Ja nechápem, ako sa z toho stala problém. Je tu len jedna veľká platforma, ktorá má operačný systém. Vieme veľmi dobre, ktorá platforma to je. Operačný systém nie je platforma. Nemôže to byť nariadenie, ktoré sa týka platformiem pre podnikateľské obchodné vzťahy, aby sa to vzťahovalo na všetky operačné systémy, ktoré nemajú platformu. To je nefér. Ja teda nepodporujem takéto rozšírenie, ale podporujem návrhy, ktoré predložila spravodajkyňa a síce ako zaistiť tomu, aby sa obchádzali pravidlá prostredníctvom doložky. Ak teda sú tu obavy spojené s touto platformou, môžeme to ponieť prostredníctvom tejto doložky. V tomto teda má spravodajkňa môj podporu. Čo sa týka hodnotenia, parametrov hodnotenia, aj tu musíme byť veľmi opatrní. Nemyslím si, že môžeme prinútiť platformy zverejňovať všetky parametre, aby zverejnili algoritmy. Jednak je to predsa predmetom obchodného tajomstva, je to ich duševné vlastníctvo. Ak by sme ich všetky prinútili toto zverejniť, tak by predovšetkým sme zničili akékoľvek menšie platformy, len čo to totiž pustia z rúk, tak ich niekto prevezme, skopíruje. A po druhé, sú tu e, podniky, ktoré by sa obohatili a z toho by mali prospech opäť e, tie najväčšie firmy predovšetkým. Teda, že musíme chrániť tento aspekt a musíme zajistiť rovnováhu. Musíme sa trošku e, snažiť ustúpiť, ale tieto algoritmy v každom prípade chrániť musíme pretože je to duševné vlastníctvo týchto platformiem v konečnom dôsledku. Na tom tam si postavili svoj podnikateľský model a bez toho to fungovať nebude. Okrem toho, som znepokojený, že v niektorých oblastiach e, sa posúvame e, priďaleko k e, nariadeniu podniky voči spotrebiteľom. Nie, netýka sa to príliš platformiem. Myslím, že teda to budeme musieť byť opatrnejší. A ďalej, čo sa týka definícií, tu máme dočinenia eh, s rozličnými možný, možnými scenármi. Existujú rozličné platformy, ktoré pokrývajú rôzne oblasti. A preto v uznesení parlamentu spred niekoľkých rokov uznávame, že online platformy by nemali byť regulované podľa jednotného modelu nariadenia. Ja si nemyslím, že by sa toto nejako zmenilo. Zdá sa, že sa od toho však vzdialujeme. Jeden ďalší problém, respektíve dva ďalšie problémy. Poprvé, zdá sa, že sme trochu vo vízii také, že platformy sú zlé a podniky, ktoré sú e, tieto platformy používajú, e, sú malé a dobré. E, niekedy je to práve naopak. Niekedy aj veľké subjekty na trhu používajú platformy a tie sú často veľmi malé veľkosti. Teda musíme sa vzdialiť do tejto logiky, že platformy sú vždy obrovské a podniky, ktoré používajú, sú malé. Tak toto nie je. A ešte v neposlednom rade Aktuálne kompromisy zahrňajú aj návrh, e, čo sa týka čiernych listín, aby vznikla povinnosť e, dodržovať ich záväzky iba v osobitných prípadoch legislatívne orgány zasahujú v prípade nekalých postupov. E, v ostatnom čase sa to týkalo potravín. Komisia podrobne zanalizovala trh v tejto oblasti a navrhla, teda respektíve, pardon, nenavrhla v tejto oblasti žiadne nariadenie dospela k záveru, že je eh, to najlepšie ošetrené v doplnkových eh, článkoch. Aj tu zdá sa, že sa chceme uberať cestou nariadenia. Žiaľ, podľa mňa to nie je celkom rozumné. V kompromisoch to vyzerá, že veľmi pozitívny sen digitálneho jednotného trhu vlastne eh, z neho robíme nočnú moru. Sluby, ktoré súviseli s tým, že sa to musí uzavrieť v tomto volebnom období, sa budú vnímať ako úplne bezcenné, ak príjmeme nariadenie, takú legislatívu, ktorá vlastne bude mať za cieľ vlastne pochovať niektoré platformy s údajným cieľom pomôcť podnikom. Myslím, že ešte stále je čas e, zmeniť smerovanie, e, inovatívnejší prístup ešte stále môžeme zaujať. Ja si nemyslím, že spravodajkynia by nesúhlasila, ale počty a zastúpenia e, sú také, aké sú. EPP sú najsilnejší Ďakujem, ešte stále sa snažíme konať proaktívne. Avšak pôjdeme takým smerom, ako sa niektorí kolegovia želajú, tak to dopadne zle. Ďakujeme za Alde Dita Charanzová. Thank you, madam. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala spravodajkyni a celému týmu za jej snahu dosiahnuť kompromisy. Myslím, že naozaj sa snažila vypočuť si naše argumenty a zohľadnila aj niektoré praktické opatrenia, aby táto legislatíva fungovala. Avšak musím povedať, že celý tento balík nám neumožňuje podporiť mnohé z kompromisov, ktoré sa tu predkladajú. Vyjadrenia, ktoré som eh, tu prečítala naposledy, ešte stále platia. Niektoré skupiny sa snažia využiť to ako zbraň proti veľkým aktérom na trhu bez toho, aby brali na vedomie, že malé európske platformy, malé európske startupy budú trpieť najviac. Prijaté stanoviská v takejto podobe eh, podľa mňa eh, sa tu nikdy ešte nevyskytli. Eh, zamietnuté pozmeňovacie návrhy vlastne zo strany ich autorov. Tento návrh mal pôvodne za cieľ transparentnosť online priestore. Ja som pôvodný návrh podporila. Ten pôvodný návrh bol pozitívny, aj pôvodný návrh správy, avšak v tomto prípade vidíme, že ak budú kompromisy v nezmenenej podobe prijaté, namiesto transparentnosti táto legislatíva eh, sa možno bude vnímať ako zlá snaha regulovať na základe emócií a nie na základe logiky. Napríklad zapracovanie operačných systémov Dan už popísal niektoré obavy, ktoré zdieľame aj my. Keď si pozrieme teda článok 6 a tiež text e, o operačných systémoch, namiesto transparentnosti konečný výsledok e, by znamenal základ, e, pardon, zákaz všetkých menších zariadení, teda Nintendo, iPhone, toto všetko by potrebovalo odblokovanie v Európe pod e, zámienkou bezpečnosti sa snažíme e, takto obmedziť vlastne možnosť voľby spotrebiteľa. To je nerozumné. Nechápem, ako sme sa do tejto situácie dostali. My ako výbor IMKO, ak by mi niekto mohol ukázať, v čom trh zlyháva nad rámec toho, čo už rieši e, generálne riaditeľstvo pre hospodárskú súťaž. Ja budem prvá, ktorá napíše list tomuto DG a pokúsime sa so spravodajkyňou tento problém vyriešiť, ale eh, nesnažme sa prijať takú legislatívu, ktorá prinesie neželané dopady na európske aj zahraničné firmy. Čo sa týka zapojenia čiernych listí, naša skupina to nepodporuje. Ako som už uviedla v minulosti, porovnanie medzi online platformami a potravinovým sektorom sú nezmysel. Je to útok na slobodu podnikania, platform a taktiež ďalších obchodníkov bez akéhokoľvek dôvodu. Nenašla som žiadne dôkazy, preto aby takéto listiny boli potrebné. Aj keď chápem snahu obmedziť tieto zoznamy, nové články a prílohy len otvárajú priestor žalobám a novým reguláciám budúcnosti. Čo sa týka hodnotenia, chápeme, že každá firma si želá, aby bola na prvej strane. Ale vzhľadom na vyvažovanie na parametre. Celé sa to iba zhorší pre spotrebiteľa. Okrem toho je nepraktické, keďže čakanie sa mení podľa toho, či hľadáte topánky alebo nejakú adresu. Implementovať to v praxi to by bola nočná mora. Okrem toho, takéto hodnotenie je vlastne otázkou eh, možnosti voľby. Dajme tomu, ja nechcem, aby stránky pre deti e, boli rovnako hodnotené ako stránky pre dospelých. Nie všetky stránky by teda mali byť rovnako vyhodnocované. To je celá myšlienka filtrovanie obsahu a hodnotenia. Aj keď niektoré veci možno vyzerajú slubne na papieri, chcem kolegov požiadať, aby sa zamysleli predtým, než to odsúhlasíme. Možno si myslíte, e, že pomôžete tým niektorým firmám, aby sa dostali vyššie, ale možno e, sa tým úplne pochovajú Cieľom legislatívy EÚ podľa mňa musí byť e, vytvoriť e, základné princípy trhu a zasahovať len tam, kde je to naozaj nevyhnutné. Tiež by sme mali vytvárať takú legislatívu, ktorú firmy dokážu dodržiavať. E, týka sa to konkrétnych problémov, nie vytvárania nových problémov mali by sme sa snažiť tieto problémy predovšetkým riešiť. Snažíme sa o kompromis so spravodajkyňou. Verím, že budeme schopní prijať um, a vziať na vedomie aj text, ktorý bol prijatý včera vo výbore Jury. Chcela by som zdôrazniť, že musíme sa snažiť eh, posúvať sa vpred a nie krok vpred a dva kroky vzad, tak ako je to teraz. Ďakujem. Thank you. And then for the Greens you have a... uh, eh, ďakujem. A teraz za uh, zelených. Uh, Ďakujem veľmi pekne. E, chcem poďakovať e, spravodajcovi za snahu nájsť e, kompromis. Je to niečo ako kvadratúra kruhu, ale zelení sa vlastne nachádzajú niekde, niekde uprostred medzi tými dvoma tábormi. To je istým spôsobom dobrá pozícia. Niektoré z našich návrhov boli zohľadnené a chcem poďakovať za to, že sa tak stalo. Len niekoľko pripomienok k tým bodom, ktoré ešte treba riešiť. My eh, chápeme eh, frustráciu eh, pána Daltona v niektorých prípadoch, keď sa snaží, keď je tu snaha teda prispôsobiť sa EPP, v prípade napríklad operačných systémov sa utvárime ako keby E, boli tie isté, e, ako keby tieto systémy boli to isté ako platformy, ale to nie je pravda, pretože niekedy môžu, môžu byť úplne oddelené od platformiem a preto treba dávať pozor na to, ako to formulujeme. Myslím si, že e, ten, že spravodajca navrhuje, ako postupovať a, a že to je správny spôsob, ale my samozrejme to môžeme ponechať aj na tú reviznú doložku, a e, vytvoriť si časový priestor, aby sme sa v tom lepšie zorientovali, ale v podstate sme otvorení obom riešeniam. No a pokiaľ ide o otázku ustanovení o spravodlivom postupe, férovosti, e, súhlasíme so spravodajcom. E, chceli sme zahrnúť túto otázku do normatívneho textu a pokiaľ ide o ten čierny zoznam nie sme si úplne istí, či by to tam malo byť. Ešte je pomerne zavčasu a sú tam určité konkrétne body, ktoré sa týkajú čierneho zoznamu, e, ku ktorým sme pomerne skeptickí, napríklad ochrana obchodného tajomstva a tak ďalej. Takže nie, že by sme na tom vôbec nechceli pracovať, ale e, je tu aj e, pomerne dosť veľa výhrad zo strany ostatných ostatných eh, skupín, takže ak by tam ten čierny zoznam mal byť, nemal by byť kontroverzný a treba v tom smere urobiť ešte nejakú určitú prácu. A potom je tu ďalší bod, ktorý je pre nás eh, dôležitý. A je tu jedna téma, v prípade ktorej komisia vypracovala posúdenie vplyvu a eh, to je zneužívanie v podstate tých oznámení proti konkrétnym spoločnostiam a s tým súvisiace blokovanie. Podľa komisie je to problém, ale nie je úplne jasné, prečo teda v návrhu nemáme konkrétne opatrenie, ktoré sa toho týka. My sme e, navrhli e, ustanovenia ohľadom transparentnosti, ktoré sa týkajú týchto oznámení. E, to znamená, že sa musí vysvetliť, prečo došlo k blokovaniu alebo stiahnutiu. Takže ide o to, aby bola možnosť preskúmať takéto oznámenia. A my skutočne oceňujeme, že sa to nakoniec objavilo aj v tej záverečnej správe. Samozrejme, nie všetci budú úplne spokojní nakoniec, ale domnievame sa, že spravodajca skutočne vykonal dobrú prácu, tak aby zahrnul stanoviska v maximálnej možnej miere. Ďakujem. Äh, Áno, ďakujem veľmi pekne. Možno mi dovolte povedať pánovi Švábovi, ja mám priamešom tú výhovorku, že um, Nemčina nie je mojou, um, mojim rodným jazykom a keď mi niečo nenapadne, tak uh, som ozdravdená. toto nie je ale váš prípad. Ja sa chcem pri pani Žante Mouzau Kryslo poďakovať za vynikajúcu prácu. Ja som aj v právnom výbore a včera sme v právnom výbore o tom hlasovali a chcela by som e, povedať, že pri tých hlasovaniach, ktoré sme včera mali, vybrať 5 bodov, ktoré sú v mojich očiach veľmi e, dôležité a o ktorých by sme sa mali venovať aj ďalej. Jeden z nich je, to sa viackrát hovorilo, to je tá čierna listina, ten čierny zoznam, e, ktorá bola právnym výberom prijatá a s tým odvodnením, že sme povedali, že transparentnosť ako požiadavka ako taká sama nepostačuje a je to príliš dlhá a komplikované, lebo ako viete, toto malé, malým nápisané, kde potrebujete v podstate pomaly lupu na to, aby ste to prečítali, a je to také dlhé, zdlhavé a tak napísané, že dokonca um, veľmi, veľmi zdatní právnici majú niekedy problémy e, rozumieť, čo tam vlastne e, stojí, čo sa tam vlastne uvádza. Preto si myslím, že potrebujeme určité informácie a potrebujeme jednoducho tento čierny zoznam, túto čiernu listinu, kde e, sa budú pranierovať tí, pranierovať tie praktiky, ktoré nie sú povolené a, my, a tak, aby všetci aj neprávnici rozumeli tomu, o čo tam ide. Druhý bod, ktorý, na ktorom sme sa dohodli včera v právnom výbore, e, to je to, že aby sa tá, ten férovosti skutočne aj presadil, musia platformy splňať určité predpoklady a tieto e, musia, e, a musia potrebné informácie samozrejme poskytovať aj členským štátom, príslušným orgánom v členských štátoch. Eh, tak aby sa mohol tento princíp skutočne presadiť. Tretí bod, ranking ponúk, to bolo tiež veľmi intenzívna disku, to bola tiež veľmi intenzívna diskusia, pretože sa hovorilo o tom, že sa nemôžeme vždy spoliehať na to, eh, aká je tá kvalita ponuky, ktorá je v, na prvom eh, mieste. A preto sme sa dohodli na tom, že pokiaľ sa tento ranking priamo alebo nepriamo Eh, odvádza potom od toho, čo sa za to odvedie. Potom to musí byť jasne eh, vyznačené tak, aby eh, spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý, sa, ktorý túto platformu používa, aby vedel, že je to riadené priamým a priamou alebo nepriamou platbou. Potom takisto aj rozšírenie oblasti pôsobnosti nariadenia, to znamená, že aj transakcie, v ktorých sa uvádzajú uh, osobné dáta v rámci výmeny, osobné dáta v rámci výmeny uh, informácií, to e, nebolo vlastne v návrhu Európskej komisie, ale vieme, že uh, e, toto by mohlo viesť k tak takom, k takej uh, diere v uh, uprave, um, e, právnej úprave, a pretože nechceme e, a takto by sa vlastne ten princíp transparentnosti nepoužíval. A piatý bod, o ktorom sme sa rádili, to bol jeden z kontroverzných bodov a to či by sa mali operačné systémy e, implementovať do oblasti pôsobnosti smernica alebo nie, e, nariadenia alebo nie. E, Právny výbor povedal, že áno, ale čo sa týka uznesenia právneho výboru, to bol vlastne návrh, ktorý som ja vniesla ja, e, aby sa o tom vôbec mohlo diskutovať, e, že tá formulácia sa musí ešte dopracovať, pretože nemôže ísť o všetky, e, všetky operačné systémy, tu dávam pani Šaldemoze pravdu, ale v podstate o tie operačné systémy, ktoré Eh, sú priamo prepojené s platformami, tak aby z toho vyšla niečo rozumné. Takže nemá to byť nejaká prekážka, ale v podstate tie operačné systémy by sa mali zohľadniť takisto. Takže to sú vlastne tie body, kde bolo povedané áno a eh, teda pozitívne. Potom eh, bolo veľa kompromisov samozrejme, ale je pre mňa dôležité povedať vám, čo Ehm, sa včera dohodla, pani Šaranzová to včera povedala. Áno, je potrebné zohľadniť aj to, na čom sa právny výbor včera dohodol. Ďakujem, pán Šváb. Ďakujem, pani predsednička. Možno sa budete čudovať, ale ja chcem teraz vyslovne podporiť to, čo povedala pani Gephardt, pretože a kolega je ešte tu, pretože ten e, bod s operačnými systémami, to je samozrejme e, bodom, je samozrejme bodom, ktorý musíme trošku viacej objasniť, ale e, nie som toho názoru, že operačné systémy nie sú platformou. Keď zoberiete iOS alebo Android, tak v týchto systémoch máte prvky, ktoré majú dopady na ekonomické platformy, pretože napríklad počtové systémy sa s tými systémami, ktoré chceme nazvať nazvať platformami, pretože tie, tieto ich určujú, že nemôžete využiť svoj vlastný od poč- od, teda fakturačný systém, keď e, chcete prevádzkovať nejakú aplikáciu, nejakú app. To znamená, že e, máte celý rad predpokladov a požiadaviek, ktoré e, pôsobia alebo majú taký dopad ako obdobné platformy, o ktorých sme celý čas teraz rokovali tu v, v miestnosti. Takže rozšírenie v eh, oblasti pôsobnosti na operačné systémy samozrejme je príliš komplikované, aby sme, to, eh, aby sme to presadili v tomto konaní, a to mi je jasné, ale položiť si otázku, že operačné systémy, systémy po eh, kladú na svojich užívateľov, pl, eh, platformám obdobné požiadavky. To nám musí byť jasné to musíme povedať aj kolegovi Daltonovi. A druhá vec, ktorú je potrebné podľa mňa zvážiť, je, že my chceme túto, eh, ekonom, tieto ekonomické platformy podporiť. Myslíme si, že užívateľia, užívateľia prevádzkovateľia a hospodárstvo z toho niečo bude mať. Ale nemyslím si, že best approach, ktorý sa tu v tejto oblasti doteraz konal, že ten to e, predstavoval pre všetkých zúčastnených e, férovú šancu. A preto je potrebné e, urobiť urobiť, pokročiť kúsok ďalej. A preto som to o tom predtým aj hovoril. My sme si vedomi toho a sústreť a vďaka, vďaka aj za tých, eh, ktorí nás kritizovali za to, že to chceme ísť príliš ďaleko. My si, eh, my si toho vedomí, že tu je riziko, že sa bude regulovať príliš veľa, preto je tu kritika legitimná, ale to by bolo moje veľké želanie mojim kolegyňam a kolegom. Nenechajte nás eh, zobriť najvite, že to bude regulovať ekonomika ani pri Oplanoch to tak nebolo a preto kolega mal absolútne, e, absolútnu pravdu, že aj Oplanové oblasti sa museli upraviť a e, onlineové budeme musieť upraviť takisto. Bolo by to fajn, keby sme to vedeli kompletne upraviť hneď, ale v momentálnej e, situácii, situácie to vyzerá tak, že pre online cestovnú kanceláriu a potrebujeme iné, a inú úpravu ako pre tie, ktoré sú v kamenných kamenných um, ehm, kancelárach v meste, keď idete do, do Londýna, tak e, nájdete, keď pôjdete do Londýna, tak nájdete e, stovky cestových kancelárií, ktorí vás tam dostanú. A keď pôjdete online, máte len niekoľko desiatok v celej Európe napríklad. Takže myslím si, že e, môžeme dôverovať našej spravodajkyne, pretože je dôležité, aby sme sa dohodli. Rada, s radou už máme spoločné stanovisko, ale diskusia ešte bude sa konať, bude komplikovaná, ale napriek tomu dospieme k úspechu. Ďakujem. E, ďakujem a za Európsku komisiu, pán Šlank, prosím. Áno, ďakujem. V prvom rade chcem e, e, pani Šaldemose poďakovať. Ako ukázala diskusia, je veľmi ťažké nájsť dobrý kompromis v tomto prípade tak komplikovaného spisu. Nemáme teda veľa času do konca novembra, kedy treba nájsť dohodu medzi troma inštitúciami Potrebujeme nejakú formu regulácie platformiem, nech už to bude tak či onak, ale e, to, čo ste povedali o divokom západe, pani Švaldemose, ja myslím, že to tak predsa len nie je. Máme tu právne predpisy, ktoré sa uplatňujú, ale treba samozrejme urobiť e, viac. Tento návrh e, pochopiteľne možno ešte zlepšiť, ale určite je skôr teda krokom k takému E, skrotenému západu, nie divokému západu, ako ste povedali. Takže ide v prvom rade o to, aby sme vyriešili problémy, ktoré vyvstali, ale tak, aby sme zašli priďaleko, aby tam neboli nežiaduce e, dôsledky. Máme 7500 platformiem v Európe, v rôznych sektoroch hospodárstva vznikajú nové a my nechceme vytvoriť rámec, ktorý by stiažoval e, vznik nových platformiem. Takže na to treba prihliadať pri e, navrhovaných riešeniach. No a operačné systémy napríklad e, treba brať ohľad na logiku a architektúru tohto návrhu, aby tam neboli veci, ktoré skomplikujú celú situáciu. Dnes samozrejme to pole operačných systémov je veľmi široké, ale tie existujú a, a, tie, a sú skutočne mnohé formy a mnohé podoby operačných systémov a treba veľmi opatrne zvažovať, čo sem zavrhne, za, zahrnieme z hľadiska štruktúry a architektúry. E, I treba sa pýtať, či tie pravidlá budú dávať zmysel nakoniec. E, hovorili ste o špecifickom e, systéme, napríklad v prípade alebo e, o situácii vývojárov aplikácií. E, e, ja si myslím, že tie špecifické otázky, o ktorých ste hovorili, že už sú tu pokryté, že tu hovoríme napríklad o platformách v zmysle tohto nariadenia, takže podporujem spravodajcu v snahe hľadať obozretný postup a prístup No a takisto rozšírenie ustanovení na vyhľadávacie e, softvery e, článok 5. Ja myslím, že ten článok aj v tomto prípade možno aplikovať zmysluplne ako celok. My v každom prípade preferujeme, aby e, tie jednotlivé veci, o ktoré nám ide, riešili konkrétne články. Už sme to tu povedali opakovane. Nejde len o transparentnosť. E, v podstate každý z tých článkov je akýmsi čiernym zoznamom. Napríklad v prípade zmien podmienok bez upozornenia, v prípade e, možnosti stiažovať alebo e, odvolať sa a podobne. No a v prípade, že sa parlament e, domnieva, že sú ďalšie e, konkrétne zacieliteľné praxe a postupy. Myslím, že o tom by sme mali teda diskutovať podrobnejšie. Ale ide o to, aby sme zabránili právnej neistote, pretože keď tu budú otazníky nad tým, čo je, pra, čo je e, teda spravodlivé, čo je nespravodlivé, tak to povedie k mnohým súdnym sporom a malé firmy sa nechcú zapájať do súdnych e, sporov, nechcú e, takto prichádzať o peniaze. Takže e, súdne spory možno nie sú úplne tým najslubnejším spôsobom alebo najvhodnejším spôsobom, ako postupovať. Takže aj z tohto hľadiska by sme sa mali pozerať na prípadné zmeny. Pán ten No, napríklad e, hovoril o tom, že nie všetky e, technické parametre by sa mali zverejňovať. Ja si myslím, že ani, ani spravodajkyne o to nešlo, napríklad o zverejňovanie algoritmov a podobne. Takže treba tu nájsť opäť správnu rovnováhu. Pán Dalton takisto hovoril o vzťahoch e, B2C a o rankingu. Myslím, že to už je pokryté e, spotrebiteľskou legislatívou. Ranking e, je, ovplyv, e, je ovplyvnený platbami a je potrebné samozrejme o tom informovať spotrebiteľov. Takže niektoré z tých otázok, ktoré ste vznesli, môžu byť riešené inde ranking a nediskriminácia. Napríklad aj tu treba postupovať opatrne. Samozrejme, platforma by nemala diskriminovať e, jednotlivé ponuky, ale zároveň si treba dávať pozor na to, ako funguje celý ten systém rankingu, mechanizmus rankingu um, z hľadiska diferenciácie. Napríklad, keď vyhľadávame e, hotel, tak e, ľudia sú rôzni a majú rôzne preferencie a je veľmi ťažké niektoré veci právne presazovať. Ehm, napríklad v tomto prípade, e, pokiaľ ide o hotel alebo napríklad vysavač. Jednoducho pri hodnotení takýchto produktov e, treba zvažovať e, alebo brať do úvahy aj to, že v podstate ľudia majú rôzne preferencie, rôzne profily. To nie je vždy zodpovednosť platform ako takých. No a treba skutočne postupovať obozretne, aby e, tie nežiaduce kroky neviedli, povedzme, e, e, k tomu, že sa to začne prelievať do iných oblastí. No a My už sme samozrejme začali pracovať s observatóriami a budeme spolupracovať s ďalšími a určite treba sa zamyslieť aj nad nejakou robustnou revíznou e, doložkou. No a potom e, tie oznámy, e, ktoré sú poškodzujúce z hľadiska konkurencie a napríklad dôvody, prečo sa niek- je niekto stiahnutý zo zoznamu a podobne napríklad v prípade predaja falšovaných výrobkov a tak ďalej. Tu treba si položiť otázku, aká je potom možnosť ďalšieho e, sledovania takých prípadov. Samozrejme, keď nie sme ako spotrebitelia spokojní, môžeme využiť mechanizmus e, e, sťažnosti a tak ďalej. myslím, že tá súčasná architektúra už to zabezpečuje. A potom ešte posledná pripomienka pani Gepard na údaje o platbách. My sme e, nikdy nehovorili, e, že e, platba je teda základnou podmienkou na to, aby to spadalo pod rozsah pôsobnosti, tak Eh, napríklad eh, vy môžete napríklad ísť do eh, App Store a mm, mm, stiahnuť si aplikácie zadarmo, takže tam žiadna platba napríklad sa nemusí vykonať. Áno, ďakujem. A teraz ešte záverečné slovo zo strany spravodajky. prosím. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem kolegyne a kolegovia za všetky pripomienky. Ja som ešte stále optimista a verím tomu, že je možné dosiahnuť dobré kompromisy so širokou podporou od jednotlivých skupín. Takže mm, k tomu sa ďalej nebudem vyjadrovať. Chcem len všetkým poďakovať a teším sa, teším sa na ďalšie rokovanie v nadchádzajúcom týždni. Mm, ďakujem, veľa šťastia a 6. decembra by sa malo hlasovať a tým môžeme uzavrieť naše dopoludnejšie zasadnutie a uvidíme sa popoludní o 2.30. Takže vám želám príjemný obed. Ďakujem.